Good afternoon, ladies and gentlemen. Príjemné popoludne, vážené dámy a páni, kolegovia z národných parlamentov, vážené dámy a páni, srdečne vás vítam na tomto zasadaní. Pripravovali sme ho celé dva roky. Pri prvom pokuse o zorganizovanie takéhoto podujatia sme nemali žiaden úspech. Prihlásili sa iba dvaja, takže teraz je to vlastne fajn. Veľmi sa tešíme, že ste medzi nás prišli. Máme zástupcov zo šiestich národných parlamentov a z komor e, včítanie štyroch predsedov výborov Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Švedsko, Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Nemecko a Belgicko sú zastúpené. Takže vás chcem všetky veľmi srdečne privítať kolegám z Estónska odriekol a polský kolega zase ochorel. V opačnom prípade by sme boli, bývali, mali zastúpenie z viacerých krajín. Tešíme sa v každom prípade, že Írsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Slovinsko sú zastúpené v podobe eh, stálych eh, predstaviteľov týchto krajín. Výbor KONT sa zaoberá e, s 80 percentami rozpočtu v zmysle zdieľaného hospodárenia. Myslíme si, že vám máme čo povedať a takisto vy nám budeme vám načúvať a chceme vám tiež sprostredkovať naše posolstva. Srdečne vás vítam. Vítam pána Lazarov za Európsky dvor auditorov, je zodpovedný za DAS, je zodpovedný za výpočet chybovosti a všetky s týmto súvisiacimi vecami. Takže potom nás oboznámi s touto problematikou. E, vítam Joachima Celera, je z Berlína, takže tu máme všetky varianty. Tak chcem mu povedať, tá otázka, ako sa, e, ako sa vynakladajú finančné prostriedky, tak to je nie niečo, čo len tak e, rýchlo vyriešime ale neberieme to ako niečo nemenné a nepovieme, že nás to nezaujíma. Takže Eh, chceme sa poučiť z toho, ako sa vynakladali prostriedky v minulých rokoch, aby sme to mohli robiť v budúcnosti ešte lepšie. Eh, vítam pána Mögeleho eh, z generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo. Tešíme sa, že sa zúčastňuje ďalší zástupcovia generálnych riaditeľstiev a zaoberáme sa rokom 2015. Chcem vás upozorniť, že máte lístočky vyložené e, listočky, ak sa chcete prihlásiť e, o slovo, aby som vám mohla dať e, slovo, aby som vám mohla vyzvať. Pán Celer, nech sa páči, máte slovo ako spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička, vás, vážený pán Lazaru, vážení kolegovia z parlamentov, vlád, Veľmi vám ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Myslím totiž, že spolupráca medzi členmi Európskeho parlamentu a medzi členmi národných parlamentov je pre nás veľmi dôležitá. My podporujeme aj regionálnu politiku. Je to pre nás stále dôležitejšie, pokiaľ ide o formuláciu spoločných cieľov a chceme totiž prispieť k dosiahnutiu cieľov. Momentálne sa nachádzame vo veľmi dôležitej fáze, teda Európska únia sa nachádza vo veľmi dôležitej, dôležitej fáze, keď sa dívame na to finančné prostriedky. Nejde totiž e, iba absolutórium 2015. Rok 2015 je síce osobitným rokom, je to e, prvý rok nového obdobia na jednej strane. Je to prvý rok, ktorý spadá do pôsobnosti terajšej komisie. V roku 2014 tomu to ešte tak nebolo. Absolutórium súvisí so začiatkom diskusie o bilancii v polovičnom období, pokiaľ ide o bilančný rámec a pre zostavenie rozpočtu na rok 2017, tak začíname bilanciou v polovičke. Začali sme s tým teda pre rok 2015, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, v tom zmysle, ako to má fungovať ďalej v rámci Európskej únie. Európsky rozpočet sa skladá z príspevkov členských krajín a tie sú zase z príspevkov, ktoré predtým zaplatili daňovníci. Nože realizácia je potom otázkou exekutívy, či už na národnej alebo regionálnej úrovni. A väčšinou to nie je tak, že e, kde sú teda regionálne rozpočty, a súčasne si myslím, aby som citoval známeho nemeckého komisára, e, sedíme všetci tak povediať v jednom člne. 80 rozpočtu, ak sa teda e, príjmam, sa vracia člen krajinám, tam sa realizujú čiž v podobe poľnohospodárskej politiky, politiky výskumu, v rámcových výskumných programoch a takisto v rámci politiky súdržnosti a štrukturálnych fondov. je dôležité, aby sa finančné prostriedky správne vydávali. To je dôležité, ale rovnako je dôležité. Musíme sa spýtať, či dosahujeme aj ciele, na ktorých sme sa dohodli, teda tými prostriedkami, ktoré, tak povediať, zberieme do rúk. No, potom prebieha ďalšia diskusia v tomto smere ciele dosiahnuť bude stále náročnejšie, pretože sa nám tu e, zintenzívňuje byrokracia, štáty majú svoje vlastné pravidlá a tam, kde, kde regióny majú silnú pozíciu, tak e, sa to kombinuje ešte s ďalšími pravidlami. Takže tí, ktorí vlastne majú ten e, sú zapojení do toho procesu vykonávania, majú naozaj veľké ťažkosti už e, z hľadiska kapacít, teda na to, aby to riadne vykonali. Na druhej strane, ak chceme realizovať kontrolu, No a to je úlohou nášho výboru, sme zase odkázaní na to, čo nám poskytujú jednotlivé členské krajiny, pokiaľ ide o údaje, hodnotenie, no a e, preto aj možnosti niekedy Európskeho dvora auditorov sú obmedzené a preto nám ide o intenzívnejšiu spoluprácu, teda viac ako to bolo v minulosti. Nazdávam sa, že máme e, spoločnú úlohu a cieľ, a to by sa malo vyjadriť spoločnými silami. My, ktorí pôsobíme v národných parlamentoch, v regionálnych e, parlamentoch spolu s nami. Teším sa už na diskusiu, kde budeme mať tri panely dozvieme sa, ako sa na veci dívate vy. Bude to tak dôležité na zhodnotenie rozpočtu 2015, ale všeobecne v tom zmysle, ako budeme pokračovať ďalej, ako to bude s plánmi a e, s e, vydávaním jednotlivých finančných prostriedkov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a tým sa dostávame k prvému rečníkovi. Je to pán Lazaru z Európskeho dvora auditorov. Pán Lazaru, mi sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, pani predsednička, pán Celer ako správodajca absolutória pre rok 2015, vážení členovia E, parlamentov, národných parlamentov. Chcem začať tým, že sa poďakujem tak predsedničke ako výboru KONT e, za to, že nás pozvali na toto zasadanie, teda nás, Európsky dvor auditorov. Pre mňa je vždy cťou, keď mám možnosť e, zúčastniť sa takéhoto zasadania v prítomnosti takýchto vážených rečníkov a zástupcov zo štátnych parlamentov, zo zmenovaných inštitúcií. Je to prvé zasadanie, teda tá, tá prvá časť, prvý panel, ja sa ujmem slova na začiatku každého, tak e, začnem tým, že budem celkom stručne prezentovať Európsky dvor auditorov. Je to externý auditor eh, financií EÚ nekontroluje konkrétne rozpočtové otázky. Snažíme sa Európskej únie napomôcť eh, tom, aby mala k dispozícii relevantné správy. Napomáhame pri vykonávaní kompetencií kontroly rozpočtu Jedna zo správ je výročná správa, ktorá vypovedá o spolahlivosti, o legálnosti a správnosti uskutočnených obchodných transakcií. Ja som na čele komory 5, ktorá sa sústreďuje na financovanie administráciu Európskej únie a zodpovedám práve za túto výročnú správu. Tento prvý panel vysvetľuje spoluprácu medzi Európskou úniou a administratívou členských krajín. Moja prezentácia v mojej prezentácii sa pozriem na niektoré e, ciele e, Európskeho dvora auditorov, v tomto období je dôležité, aby výdavky boli predmetom jediného auditu. Rozpočet na rok 2006 eh, mal byť pôvodne 143,8 miliard. Je to tretí rok toho sedemročného rámca na roky 2014 až 2020. Výdavky sú rozdelené do, rozdi- do rôznych e, častí. Členské krajiny sú zapojené členské krajiny prispievajú do väčšiny príjmov Európsky dvor auditorov hovorí v ročnej správe o príjmoch a uverejňuje špeciálnu osobitnú správu, napríklad správa z roku 2013. V tomto roku e, sme hovorili o e, podvodoch a konštatovali sme, že budeme musieť vyvíjať väčšie aktivity aj e, jednotlivé členské krajiny. Orgány jednotlivých členských krajín E, vyberajú také e, projekty, ktoré sú dôležité pre našich nezamestnaných. Ďalej otázka poľnohospodárskych e, fariem 80 eh, minutých eh, prostriedkov. Komisia zodpoveda bezposredne podľa článku 317 a ten istý článok spomína, že, kom, že ten istý rozpočet eh, sa má míjať spolupráci s členskými krajinami a to takým spôsobom, aby bol efektívny, účinný, ekonomicky teda hospodárny, aby, to boli, aby bola dosiahnutá hodnota pre peniaze, aby bola privodená pridaná hodnota. Máme dlhodobé ciele a blížime sa k tomu, aby sme ich teda mohli dosiahnuť. Máme celý rad cieľov, ako najlepšie kontrolovať minuté finančné prostriedky. Budeme na tom, o tom diskutovať na tejto časti zasadania, ale na aj ostatných. Sumár by mohol vyzerať tak je dôležité, aby transparentným spôsobom bola uskutočňovaná kontrola. Tieto pravidlá majú náležitý dopad a je dôležité, aby sme predchádzali administratívnym prekážkam a byrokracii. Ďalej Európsky dvor auditorov má možnosť vypovedať o spolihlivosti v ďalších e, etapách kontroly. konkrétne napríklad v oblasti poľnohospodárstva používame, e, teda uskutočňujeme štúdie, ktoré sa týkajú výskytu chorôb, e, teda chýb E, parlamentná kontrola je v tomto hľade veľmi dôležitá. Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú lohu pri, tomto, pri tejto kontrole. Konkrétne napríklad EKON zohráva veľmi dôležitú úlohu pri hlasovaní v Európskom parlamente. 80 za 80 zodpovedá Európsky parlament. Špecifickú, špecifická úloha švedskú úlohu má ECOFIN aj v prípade absolutória. Regionálne parlamenty zohrávajú dôležitú úlohu pretože sú konfrontované s rozhodnutiami napríklad pri kofinancovaní projektov v prípade kohezie, pri eh, výdavkoch v poľnohospodárstve. My budeme asistovať národným parlamentom pri ich eh, fungovaní. My poskytujeme predstavu každoročne v našich správach o regulárnosti, teda o správnosti príjmov. E, do, dosiahnutá hodnota, pokiaľ ide o komplexnosť, e, napomáha dotvoriť obraz o tom, aké sú vynakladané prostriedky v Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, budeme hneď pokračovať a slovo dostane kolega z Komisie pre polnohospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážený pán spravodajca, členovia tohto výboru, e, vážený pán Lazarov. Ja sa môžem pridať len k tomu, čo povedal pán Lazarov. Ja vítam túto príležitosť vymeniť si názory medzi takmer všetkými úrovňami, ktoré sa zapájajú do výdavkov EÚ. Je to krásna možnosť porozprávať sa o tom, v čom spočívajú problémy a možno ako hľadať riešenia. Tak ako povedal pán Celer, sme všetci na jednej lodi, prispievame rovnako k problémom, ako, rovnako ako sa ich snažíme riešiť a malo by to byť správne konštruktívnym spôsobom. No a teraz k téme prezentácie slova dôvera a kontrola sa často používajú jedným dýchom eh, poznáme, že slova ako dôvera dobrá, kontrola lepšia, alebo dôveruj, ale preveruj. Podľa Wikipédie sa znamená, že jedna strana eh, sa spolieha na kroky druhej strany a, a preto zvýši kontrolu nad tiečemi tejto, tej druhej strany. No a eh, je tu riziko zlyhania, ak druhá strana sa nebude správať tak, ako si želáme. Takže je tu prepojenie medzi dôverou a kontrolou. A dalo by sa dokonca povedať, že kontrola je základom dôvery. Ale otázka potom je, koľko kontroly e, treba na vybudovanie dôvery a koľko dôvery chceme by bolo vytvorené. Ja sa na to pozriem z hľadiska CAP a zdieľaného manažmentu a samozrejme aj z hľadiska e, generálneho riaditeľstva, e, ktoré riadi veľkú časť európskeho rozpočtu úroveň účinnosti e, národnej kontroly SCAP e, sa dá odvíjať od miery chybovosti, ktorú stanovil dvor auditorov a komisia. E, za rok 2015 sú to hovorí, že pre polnohospodárstvo to je 2,9 to je trochu viac ako materialita. To znamená, že máme, sú tu pre viac ako 97 výdavkov v rámci SPP. Miera chybovosti pre prvý pilier priame platby je 2,2% a to je takmer na úrovni materiality, pričom e, miera pre pilier 2 e, je stále dosahuje 5,3%. A to znamená, že je potrebné príjmať ďalšie zlepšenia. Avšak, keď sa sústredíme e, na individuálne pobyt tak, potom agentúry, tak rozdiely sú iné. Pozrime si na pilier 2 a správu o výročnú správu o aktivitách. Vidíme, že rezervácie pre 24 platobných agentúr, pretože mali hodnú rating mieru na 2% a nenašlo sa dosť veľa zmierňujúcich faktorov, ale to znamená tiež, že 48 platobných agentúr bolo buď pod úrovňou materiality, alebo nepotrebovali uh, výhradu DG Agri no, dospelo k tomu len vďaka vlastným auditorským schopnostiam a ďalších, ďalším auditorským zdrojom ako dvor auditorov a certifikačné orgány členských štátov. To tiež ukazuje, že uistenie a záruky sa dá dobrým spôsobom a v súlade s finančným nariadením sa nedá robiť bez podstatnej podstatného množstva auditorskej práce, čo sa týka kvality a predložených eh, údajov na DG Agri. Považujeme ich za spolahlivé v tom zmysle, že nemáme dôvod domnievať sa, že členské štáty by nám poskytli nesprávne alebo zmanipulované informácie. My však vieme, že eh, kontroly, ktoré vykonajú podobné agentúry, eh, v mnohých prípadoch nezistia všetky chyby a nezrovnalosti, ktoré existujú priamo na mieste. No a preto DG Agri pri výpočte miery chybovosti v rámci výročných práv a aktivitách e, využívajú všetky dostupné auditorské informácie. E, čím viac stanoviska o deklarácii o hradní platobní agentúru predložia certifikačné orgány, tým lepšie komisia bude môcť ich použiť aj pre vlastné AAR a ja môžem zdôrazniť len to, že máme rovnaký záujem ako dvor auditorov. Um, skôr alebo neskôr pristúpite eh, k prístupu jednotného auditu. No a kontrola a auditorský tlak na príjemcov a podobné agentúry sa často kritiku, kritizuje ako príliš vysoká a že vedie k veľmi vysokému administratívnemu zaťaženiu a znižené akceptácii a príjmaní e, opatrení SPP. Ukazuje sa, že je to zamerané na dva e, javy. Poprvé na komplexnosť e, politiky tveca, ktorá je za zacielené časti SPP a hlavne druhý pilier. Po druhé, na príliš ťažké kontroly a penalizačné pravidlá a údajne príliš veľa a intenzívnych eh, auditov eh, výdavkov platobných agentúr. No a na základe eh, tohto čelíme skutočne dileme, ako je možné uvoľniť a zmierniť administratívnu záťaž z kontrola auditov pri zaistení nízkej miery chybovosti a efektívnu implementáciu SPP v členských štátoch. Vzhľadom na tieto otázky by som rád ustroval naše aktivity a, diskuto, a poviem štyri hlavné faktory, ktoré spustia auditorskú prácu. Poprvé, myslím, že sa dá povedať, že komplexnosť kontrol reflektuje komplexnosť opatrení, ktoré treba kontrolovať. A to znamená, že zníženie kontrolnej a auditorského, auditorského auditorskej záťaže si vyžaduje zjednodušenie SPP komisár Hogan ide týmto smerom od začiatku svojho mandátu príjmaním rôznych zjednodušení a rovnako sa angažuje pre modernizáciu a zjednodušenie SPP na úrovni základných aktov v kontexte balíka Omnibus, ako aj v rámci nadchádzajúceho MFF DFR. To nie je neambiciozne, pretože skúsenosti ukazujú, že legislatívne a politické rozhodovacie procese e, nie sú známe uprednostňovaním zjednodušovania. A po druhé, pozrieme sa na želanú mieru plnenia, e, ktorá je momentálne stanovaná na 98 Nepochybne, e, že snaha o takúto mieru plnenia je silnou, silnou si vyžaduje dodržiavanie pravidel, prísne kontroly a komplexné auditorské aktivity komisie. A to platí pre pilier 2 a jeho relatívne vysokú mieru chybovosti. Týka lepšie pri, prispôsobená, prispôsobeného prispôsobenej miery materiality. A, nie je teraz na programe a miera chybovosti by sa mala minimálne hodnotiť v súlade s korektívnou kapacitou komisie. výročná správa na rok 2015 ako si ukazuje, že pre prepolnohospodárskú oblasť tak odhadované rizika nie sú na úrovni materiality s ohľadom na korekcie. No a čo sa týka mechanizmu realizácie na úrovni členských krajín, je dôležité používať vždy, keď je to možné, moderné technológie a riešenia IT možnosti integrovaný systém Ajax a IAX svojimi systémami, svojom použitím, ktoré nahrádza kontroly priamo na mieste, je príkladom toho, ako použitie modernej technológie môže uľahčiť použitie na mieste a súčasne udržať mieru chybovosti pre platby pod kontrolou. Po druhé, v každých oblastiach SPP sa musíme poučiť z použitia IAX, kde sa používajú verejne prístupné informácie pre polnohospodárov a no, zabezpečiť pre-screening aplikácií. Po štvrté, dovolte mi povedať niečo o význame kontrol na základe rizík a auditov nad rámec povinného použitia analýzy rizik na meste podobné agentúry môžu znížiť mieru kontrol pre základné systémy z 5% na 3 alebo dokonca 1%, ak ich kontrolné systémy pracujú správne. A teraz 6 platobných agentúr využíva túto možnosť. V budúcnosti táto možnosť bude môcť byť rozšírená ďalšie systémy pod podmienkou, že sa preukáže, že národné kontrolné systémy e, sú spolahlivé. Na, takomto, na takejto báze DG Agri bude tiež môcť preorientovať svoje auditorské aktivity a viac sa sústrediť na podobné agentúry e, s najväčším rizikom neregulárnych výdavkov. To všetko znamená, a približiť sa princípu jednotného auditu. A vďaka tomu bude náš audit e, efektívnejší a zacielenejší. A na záver mi dovolte povedať niečo, e, stručne len veľmi prvé úvodné úvahy k tomu, ako zjednodušiť e, právny rámec pre rozvoj vidieka po roku 2020 v súlade dôvodením koncepcie rozpočtu zameraného na výsledky aby to byť podmienené dosiahnutím definovaných cieľov a výsledkov, nie plnenie nespočetného množstva a podmienok. No, členské štáty musia fungovať na základe kondicionality ex ante a v budúcnosti musia aktivity plánovať na rozvoj vidieka v súlade so prioritami EU v takomto rámci sa to zaistiť riadny finančný manažment v tom čase projektová aktivít samozrejme bude potrebné zachovať súbor pravidel hlavne, alebo napríklad čo sa týka rozvoja vidiek, vidieka a tiež chránené oblasti a oblasti s prírodnými, prírodzenými obmedzeniami. No a dozorná úloha EÚ by sa sústredila na dve oblasti. Poprvé dosahovanie výsledkov pri kontrolovaní pravidiel na úrovni EÚ. Dodržanie všetkých pravidel by nebolo isté jednoduché a treba zvadiť, či sa nemala hodnotiť úroveň členských štátov alebo regiónov. Komisia by sa sústredila na audit na základe výkonnosti a hodnotila účinnosť a efektivitu implementácie programov členských štátov pri zaistení zjednodušeného právneho rámca a plnenie kondicionalít ex ante. A tvorba nekomplikovanej SPP je jasne na programe v roku 2020. Toto môže, ak to bude urobené správne, znížiť kontrolnú záťaž na úrovni príjemcov, ako aj pre platobné agentúry. Avšak aj pre systém založený na výkone. Možný rozsah zjednodušenia e, bude súvisieť s mierou e, záruk, e, externé kontroly, riadenia rozpočtu. A to bude definovať aj rozsah, v rámci ktorého bude dôvera implementácie Európskeho rozpočtu na rozvoj vidieka. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám pekne. Budeme pokračovať Budeme pokračovať kolegom Šmitom, saským ministrom poľnohospodárska a životného prostredia. Dôvera je fajn, ešte e, dôležitejšia je kontrola. Sasko v tomto ohľade má chybovosť 2,7 a komisia zvýšila túto chybovosť na 4,4 pre nás táto otázka, teda aké spolahlivé sú údaje, ktoré nám dodávajú členské krajiny do Bruselu, no táto otázka je veľmi dôležitá, pretože ak sa budeme môcť spolahnúť v jednotlivom, vo výlučnom audite, bolo by to dobré pre nás. Veľmi sa na vás tešíme, pán minister. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani doktorka Gresle, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení predstavitelia komisie, vážení členovia jednotlivých národných parlamentov. Ja sa veľmi chcem poďakovať za to, že je tu možnosť prezentovať naše predstavy o podpore poľnohospodárstva po roku 2020. Všade sa hovorí o zjednodušovaní. V predchádzajúcej reforme to tiež nebolo ináč a preto z toho dôvodu sme zvolili iný prístup. Možno niekoľko slov o Sasku, teda o slobodnom štáte Sasko. Sme jedna z nových e, spolkových krajín, ako ste počuli, profitujeme v ostatných 25 rokov rokoch e, z tejto podpory. Bez podpory Európskej únie by rozvoj Saska nebol možný za tých posledných 25 rokov. Vieme, aká dôležitá je pre nás Európa, aká je dôležitá pre rýchle sa rozvíjajúce regióny teda pre všetky tie krajiny, ktoré neskôr vstúpili do Európskej únie. Preto je dôležité aplikovať také postupy, ktoré v konečnom dôsledku v členských krajinách sú realizovateľné. Takže to bol jeden z našich prístupov. My sme si začiatkom položili otázku, keď na začiatku reformy a počas reformy každý hovorí o zjednodušení, tak ako je možné, že je to tak ťažko dosiahnuť, teda toto zjednodušenie? Ja si myslím, že jedným dôvodom je to, že keď sa hovorí iba o jednej časti systému, tak v takom prípade sa dosiahne iba parciálne zjednodušenie, ale tie systémy, tie nariadenia, potom výjdu takže na druhom mieste dôjde zase ku skomplikovaniu. Tak preto nám ide o takú kompletnú predstavu o zjednodušení v tom ďalšom rámci na podporu. Potom chceme viesť obsahové diskusie, teda v tom zmysle, e, koľko podpory pôjde do jednotlivých regiónov, do e, podpory prírody, do ochrany prírody. A tam je tá kontroverznosť najväčšia. Teraz hovoríme iba o administratívnej realizácii, odľahnuť do toho, koľko percent ide do ochrany prírody a tak ďalej. O tom sa budeme baviť neskôr. Ja si myslím, že to je tiež cesta e, k tomu, aby sme našli riešenie, ktoré bude akceptovateľné. No, moji rečníci predo mnou už povedali, že potrebujeme e, právny rámec pre účinné e, hospodárenie s prostriedkami. Potrebujeme rámec, ktorý v konečnom dôsledku jednotlivé členské štáty dokážu vykonať, dokážu zrealizovať. Nemožno e, diskutovať vôbec o tom, ako to bude s podvodom. Podvod treba trestať, treba sankcionovať, čiže treba oddeliť podvod od zámerného klamania a od e, náhodných chýb. Je dôležité, aby fungovala tá dôvera v Európu. Je to pre nás veľmi dôležité, aby tá dôvera bola ešte intenzívnejšia, to nás zjedno, zjedno, zjednoduší. Máme tu taký, taký celý rámec, ktorý e, signalizuje tú džunglu nariadení. V 1994 sme sa pozreli na smernicu, ktorá mala 80 strán k tomu 5 e, nariadení, 30 strán, no a je to 1000 strán a 25 nariadení a množstvom textu. No ja si myslím, že tam už spočíva problém. Keby mal toto niekto dodržať pri každej e, kontrole a teda základom kontroly by boli tieto nariadenia, no už aj keby ste boli akokoľvek e, špecializovaní s veľkými odbornými vedomosťami, v konečnom dôsledku to nemôžete dodržať, takže to je pohnutkou pre členské krajiny, aby v konečnom dôsledku začali konať ináč. Preto sa teším, že aj rečníci predo mnou hovorili o tejto orientácii. Je dôležité, aby sa cieľ v konečnom dôsledku v závere dosiahol. Nie je podstatne, čo je e, na začiatku, či, sú, či je prostriedkov veľa alebo málo, ale mm, ja si myslím, že ak to nie je zámerná chyba, tak tam sankcie nemusia byť. Hovorilo sa tiež už o kontrolnom systéme. Medzi časom e, tu máme kontrolný systém, kde je zapojených 12 inštitúcií, ktoré kontrolujú tie isté veci, takže musíme sa vrátiť k jedinému auditu, musíme tam mať jasné pravidlá, tá v tom zmysle, kto bude zodpovedný za ktorú kontrolu. E, Čiže tá obrovská, je tam obrovská práca, konkrétne napríklad Badensko-Württembursko eh, konštatovalo pri audite, eh, že sa použilo 100 eh, eur na to, aby sa získalo menej peňazí ako 100 eur. Takže dobre, je to extrémny prípad, keď sa vydalo 9000 eur E, kde sa skonštatovala e, chyba 23 eur, tak si myslím, že táto cesta nie je správna. Takže dokážeme menovať aj mnohé iné príklady. Sasko e, dal k dispozícii objem 860 tisíc eur. realizovať sa má to, kde sme si istí, že v konečnom dôsledku cieľ dosiahneme. Keď si nie sme istí, že tento cieľ dosiahneme, je možno lepšie e, stiahnuť podporu. Je lepšie, keď sa ani nepodá žiadosť máme v tomto zmysle veľa skúseností. Mža, čo je to najdôležitejšie, musíme zvážiť, e, ako dosiahnuť cieľ najjednoduchším spôsobom. Z toho dôvodu sme zvolili prístup LROZ. No, vidím, že sa mi to tam pohybuje nejak ináč. z existujúceho systému. Ten obrázok ste už videli. Došlo ku drastickému zredukovaniu V prvom rade chceme zjednodušiť správu, chceme e, znížiť počet platných pravidiel, žiadne podrobné usmernenia. Keď usmernenia, tak ako popis postupu, ale nie ako právne zadania. Kontrola sa musí zoptimalizovať. No a prirodzene aj my sme pri téme dôvera. Isté, že potrebujeme dôveru, dôveru v kontrolný systém, ale v konečnom dôsledku musí prebehnúť audit, certifikácia, ak kontrolné systémy skonštatujú chyby, tak treba organizovať ešte ďalšie kontroly a potom dospieť ku sankciám. V tom sme si zajednom. Ja som uvedol jeden príklad pani predsedníčka Sasko má 2,7 e, chybovosť a takto to hlásil e, hlásilo Sasko aj Bruselu a Brusel zase korigoval na 4,4 do úvahy treba brať aj to, či sa cieľ dosiahol alebo nedosiahol. Takže cieľom je také zjednodušenie rámca, čiže orientácia na dosiahnutie cieľa Nebudeme sa sústreďovať na jednotlivé postupy, dôležité je ten jediný audit a presné stanovenie kompetencií jednotlivým kontrolným grémiam. Chcem ešte raz zdôrazniť, že bolo pre nás dôležité to, aby kontroly odhaľovali podvody, ale rovnako je e, dôležité, aby sme obnovili dôveru, aby sa členské krajiny, keď sa orientujú na cieľ, naozaj boli akceptované obyvateľstvo. Mnohé členské krajiny boli vyzvané, aby s nami diskutovali. Zatiaľ máme len pozitívne výsledky. Predsa tie vlády, ktoré pre ktoré je veľmi dôležitá táto požiadavka, respektíve tieto požiadavky sa k tomu nedostanú. A to by mal byť náš nový štart. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne za niekoľko inovatívnych eh, myšlienok estónsky prednášajúci nie je prítomný kvôli e, vládnej kríze. Pán Pereira z Portugalska, nech sa páči. Welcome, Peter. Muito boa tarde, senhora presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Eh, zastupujem tu výbor pre eh, poľnohospodárstvo na tomto zasadnutí. A pracujeme eh, skutočne a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme vylepšili komunikáciu medzi občanmi a EU inštitúciou. Dôvera je rozhodujúca v kontakte s európskymi občanmi a v SPP. Portuga- Portugalsko e, bolo tradične krajinou, e, kde, mali, e, kde boli nižšie príjmy. A my si myslíme, že Portugalsko z hľadiska finančného získalo vzhľadom na to, že portugalské poľnohospodárstvo malo príjmy a finančné toky a mali pozitívny vplyv na výrobu, na inováciu, na marketing a aj na e, iné e, stránky a sektory poľnohospodárstva. Bez finančnej pomoci za posledných 30 rokov by Portugalsko v súčasnosti by sme nemali taký silný sektor, nemali by sme udržateľné poľnohospodárstvo na našom území a bolo by veľmi zložité uchovať, alebo že by Portugalsko mohlo poskytovať podobnú finančnú pomoc. Samozrejme, boli viaceré problémy s poskytovaním týchto fondov. Bol hlavne nedostatok spolupráce členských štátov s komisiou alebo málo flexibility pri hľadaní praktických riešení. Konkrétny príklad v roku 2008 členské štáty dr, dr, dlžali 52 miliónov eur kvôli kontrolám alebo nedostatočným prevodom. Súviselo to všetko s kontrolnými systémami a bolo potrebné viacej pouvažovať nad tým, aké sú neadekvátne výdavky a ktoré sú e, skutočné chyby v systémoch. A chyby často vyplývali e, e, z nepochopenia legislatívy alebo z nedostatkov národnej administratívy, lebo nesprávne interpretovala európsku legislatívu. Išlo o, o platby napríklad v, v roku 2011 12 53 miliónov eur pre portugalské poľnohospodárstvo a to súviselo aj s e, chybovosťou vo výpočtoch. V každom prípade Myslíme si, že tieto fakty a tieto údaje sa môžu vylepšiť, aby sme zabezpečili aj lepšiu spoluprácu medzinárodnou a E, ústrednou a európskou administratívou, aby sme zapránili chybám tohto, ty- tohto typu, aby sme maximálne pomohli SPP. Pokiaľ ide o greening, je viacero možností interpretácie, hoci inter, e, greening sa uh, vyvinul v porovnaní s pôvodným návrhom, ale aj tu by bola lepšia a potrebnejšia, lepšia spolupráca medzi národnými orgánmi a komisiou. A aby sme mali aj jasne zadefinovaný cieľ, skutočný cieľ financovania v tejto oblasti, aby sme zapránili negatívnym dopadom vo výrobe. Tretia, tretí záver, potravinová bezpečnosť Nariadenie spoločenstva v potravinárskej výrobe aj v tradičnej remeselnej výrobe e, potrebuje, potrebujú, aby existovali rôzne výnimky. Portugalské národné orgány ale interpretovali európsku legislatívu bez tejto flexibility a tým pádom to postihlo niektoré tradičné sektory e, portugalského polnohospodárstva je rozhodujúce pre Portugalsko tam, kde je široké spektrum typických e, polnospodárských výrobkov. Je ich viacej ako 200 e, výrobkov, ktoré sú majú označ- chránené označenia a tak ďalej, či už ide o mesiarské výrobky, ovocie, cukrárenské výrobky a tak ďalej. Všetky e, tieto bolo potrebné ochraňovať Spolupráca je samozrejme potrebná, ale musí byť pozitívna pre e, všetkých. Okrem rozpočtu, ktorý treba aplikovať striktne a správne, potrebujeme politiku založenú na udržateľnom plnospodárstve, a, a e, kde sa budú brať do vahy rôzne aspekty a špecifika členských štátov EÚ. Ja, vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Ja som vám tiež chcela dať niekoľko čísiel k dispozícii, pokiaľ ide o IFA v Portugalsku, tak pokiaľ ide o rozvoj 2015 3,3 chybovosť Čiže to sú tie peniaze, ktoré boli neprávom vydané a komisia to zvýšila na vyše 10 v roku 2013 pri priamých platbách, rovnaké miesto 8,2 a komisia zase korigovala na 4,7 pri priamých platbách, čiže tam to už bolo podstatne lepšie. Čiže v prípade, ak hovoríme o zjednodušeniach, musíme aj hovoriť o doterajších výkonoch týchto platobných miest. Bolo by dobre, keby sme sa mohli lepšie spolahnúť na kontroly. To bod, o ktorom budeme musieť hovoriť rovnako aj s komisiou, ako to, ako to dosiahnuť, ako to zvládnuť bolo by dobre, keby sme dostávali lepšie informácie teda zo strany miestnych orgánov. Ko, kolega Palarua z Grécka bude ďalším rečníkom. Rád by som vám Rada by som vám povedala, že sme boli na tom um, platom mieste v Grécku dvakrát a skonštatovali sme tam podstatné zlepšenie pri rozvoji vidieka. No už nie je to ešte tak, ako by to malo byť. Komisia korigovala na 5,0 túto chybovosť. Tak chcem vám prezentovať tieto čísla, pretože si myslím, že je dobre vedieť, aby sme vedeli, o čom sa vlastne bavíme Pán kolega, máte slovo. Ďakujem pekne. Analýza e, rôznych e, čísel poukazuje na isté rozdiely Odvoláme sa, odvolávame sa zrejme na e, rôzne štúdie a na iné analýzy medzi centrom v Bruseli a medzi jednotlivými národnými vládami. Ale keď sa pozrieme na čísla kumulatívnym spôsobom, to vy ste povedali začiatkom vašej prezentácie, Má to istý dopad na chybovosť. Chybovosť je takmer rovnaká. Máme tu parciálne hospodárenie a monitoring zo strany výboru. A na druhej strane máme rovnakú chybovosť aj tam, kde máme priamy manažment zo strany komisie. Tak myslím si, že redukovanie byrokracie je veľmi dôležité. Keď sa pozrieme na byrokraciu dneška, tak vidíme, že je to naozaj veľmi dôležité, ale na to, aby sme zlepšili eh, interinstitucionálny rámec, Budeme sa musieť zbaviť e, všetkých týchto typov chýb. No a zjednoduší sa to tým, že odbúrame byrokraciu. Chcem ďalej povedať, že naša pozícia toho parciálneho manažmentu, teda medzi e, členským štátom a medzi Bruselom, prispievam ku tej e, základnej zodpovednosti a ku kolektívnej participácii na tej kolektívnej vízii. Isté, že treba zachovať pridanú hodnotu a e, súčasne tu musíme mať aj zjednodušenie, aj istú pružnosť a proporcionálny prístup. Pani predsednička, kolegyne a kolegovia, rád by som povedal, E, že s CAP, teda spoločnou poľnohospodárskou politikou, ak sa tak na ňu pozrieme, e, opätovne od samého začiatku až doteraz iste z toho vyplynuli benefity pre všetkých, ale E, keď sa pozrieme na rovnováhu medzi jednotlivými členskými krajinami, tak ďaleko väčšie benefity boli na, strany, na strane veľkých členských krajín. Menej benefitov mali menšie krajiny. Čiže Brusel ako keby nepochopil, že existujú tradičné formy obrábania pôdy, ktoré treba tiež podporovať. Čiže podporu dostávali malé krajiny, niektorí poľnohospodári boli spokojní s touto dočasnou formou podpory, ale žiaľ súčasne sme prišli o tradičné formy poľnohospodárstva, čo by bolo dobré napríklad pre Grécko a možno aj pre mnohé iné krajiny v Európe. Takže žiaľ, to, tu, to, čo tu dnes máme, 75 čísel v sektore poľnohospodárstva, Čiže tých 75 poľnohospodárskej výroby. Inými slovami, nefunguje lokálna poľnohospodárska výroba. Čiže to možno e, spoločná poľnohospodárska politika eliminovala, ale všeobecne e, si myslím, že by to mala byť väčšia pružnosť, aby aj malé krajiny neboli považované ako individuálne krajiny, ale ako, ako regióny. Možno by sa mali tvoriť také zoskupovania krajín považované potom za regióny a to by zlepšilo participáciu a schopnosť poľnohospodárskej politiky fungovať náležitým spôsobom v tých jednotlivých členských krajinách. Myslím si, že náš výbor a takisto aj komisia majú mať nový článok o potravinách, pretože tam máme takú veľkú diverzitu, diverzitu nielen v odvetví poľnohospodárstva, ale aj v iných regionálnych aktivitách máme diverzitu, aj v iných oblastiach. Napríklad máme prebytok v Nemecku 9% z HDP. Je to niečo, čo je zakázané v zmluvách Nož a keď je tam deficit, ktoré zakazuje, zakazujú dohody, tak sa hovorí, že je treba za to trestať. A ja si myslím, že taký prebytok by sa mal trestať takisto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Martiny, kolega z Talenského senátu. A ja vám tiež nemôžem ušetriť eh, čísla pri rozvoji vidieka. A je rôzne výsledky, ktoré sa v Taliansku ale zlepšili. A je tam znamená 1,35%, a to bola opravená na 5,12%, ale v prípade priamých platieb tie sú veľmi dôležité, pretože veľká časť peňazí tam smeruje a je tam len jedna hranica, aká nad hranicou, teda len jedna oblasť aká nad hranicou materiality, takže myslím, že by sme mohli vám byť oveľa silnejšie, aby sme ťahali všetci za jeden povraz. Pán Martin, máte slovo, nech sa páči. Sí, <clears throat> grazie, prezident. Ďakujem, pani predsednička. Nebudem sa venovať číslám, alebo e, špecifickým politikám, ktoré sa tu spomenuli, ale som tu, pretože talianský senát veľmi podporuje posilnenú spoluprácu s Európskou, a teraz s výborom Kokobu Európskeho parlamentu a vidí to ako stály systém vzťahov, aby sa vylepšili výsledky a aby sme všetci spolu dosiahli krok vpred Talianský senát urobil za posledné roky veľmi veľa. V roku 2009 sa začalo robiť vyšetrovanie a kontrola využívania komunitárnych fondov a prišli sme s pripomienkami pre centrálnu vládu a regióny na základe tejto štúdie, z ktorej vyplynuli aj nedostatky, aj administratívne rozdiely, kom, byrokratické komplikácie alebo nedostatok kontroly alebo hodnotenia ex post výsledkov. Táto práca ale priniesla výsledky ako ste povedala, pani predsednička, došlo k zlepšeniu aj vo všeobecnosti. Nižšia chybovosť 30. marca 2017 sa predpokladá využitie 99 až 103 využitia fondov. To je pre Taliansko obrovský skok vpred. Vláda prijala opatrenia a vytvorila agentúru spolupráce, ktorá prináša výsledky a regióny, ktoré miestne samozprávy, ktoré sú významnou súčasťou diskusie, vylepšili svoj postoj a, mm, a výsledky. Ja predtým, ako som bol senátorom, bol som predsedom a na čele toskánskeho regiónu. Myslím, že nemeckí kolegovia náš región poznajú veľmi dobre a spomínam si na diskusiu vo výbore regiónov, že problémom nebolo regionalizovať Európu, ale práve naopak europeizovať regióny, aby sa stali skutočnými nástromy pôsobenia európskej politiky. A záverom by som dodal, že talianský senát 22. novembra urobí výročné hodnotenie e, alebo urobí prezentáciu z výročnej správy na dvore auditorov, tak to je ďalší prvk k tejto spolupráce. Očakávame, že urobíme samozrejme a budeme môcť robiť viacej. Zbierame údaje a štatistiku, aby sme overili e, to, či tie údaje, ktoré talianská vláda zasiela EÚ a Bruselu, či zodpovedajú realite. E, chceme zadefinovať kritické body, ale tiež dobré skúsenosti a prax využívania európskych fondov, aby to všetkým pomohlo, tieto skúsenosti a pracujeme na tom, aby sme prekonali princíp use it or use it, ale e, tomuto sa budeme venovať neskôr, takže nebudem zachádzať do detajlov. Ale tiež je to potrebné, aby sme pomohli regiónom, ktoré sú ktoré zaostávajú a tiež je potrebné vytvoriť takú parlamentnú spoluprácu, ktorá bude stála a hlavne v prípade Kokovu je to veľmi dôležité a ja preto aj ďakujem za to pozvanie eh, dnes medzi nás, eh, že ste nás pozvali medzi vás. Vajlom. Ďakujem veľmi pekne Myslím, že tieto témy nie sú v členských štátoch veľmi obľúbené. Vieme, že členské štáty samozrejme majú, sú veľmi rôzne a rôznorodé sú na rôznom, rôznej úrovni v SPP, e, rôzne administratívne správne podmienky. Existujú členské štáty, ktoré majú viac problémov, existujú také, ktoré majú menej. A my by sme boli radi, aby národné parlamenty, hlavne v tých krajinách, ktoré majú viac problémov, aby sa oni viac venovali týmto témam. Preto som rada, samozrejme nie je tajomstvo, že Taliansko patrí k tým krajinám, ktoré majú viac problémov. Španielsko patrí k tomu v rámci štrukturálnych fondov, Polsko k tomu patrí tiež e, len kvôli tomu počtu, tej mase prostriedkov, ktoré sa tam investujú, a ktoré čerpajú v Portugalsku. E, máme dobré výsledky. Včera sme tiež o tom hovorili, kontrolný výbor, európske projekty v Grécku, štrukturálne fondy, štrukturálne projekty. Takže my sa snažíme postupovať s dobrou vôľou v podnospodárských fondoch eh, máme problém, že máme 100% kontrolu na papieri, ale eh, kontrola práva na mieste je na hranici 5% alebo menej. No a tých 5% alebo menej, eh, ktorých sa to týka, tak to sa kontroluje veľmi podrobne, to je pravda, ale je tu, pretože musíme uh, použitie prostriedkov daňových poplatníkov na otázka, ako to lepšie zorganizovať, to je systémová otázka, ktorou sa musíme veľmi intenzívne zaoberať. No a stále tak no, prevraciame ten problém, tačeme, no a dostaneme sa k tomu, že ten súčasný systém je ten, ktorý je a, si najmenej byrokratický. Ja som a, 13 rokov členkou výboru a nemám, je mi ľúto, žiadny lepší nápad. Ak máte vy lepší nápad, tak mi ho prosím povedzte, ale my sme momentálne vo veľmi náročnej situácii, pretože Samozrejme, niektoré problémy v členských štátoch vidíme jasne, ale nemáme riešenia. No a preto pán Legule nám teraz musí povedať, kde sú možné riešenia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. No, nič nie je jednoduchšie ako to. Dovolte mi možno začať to poslednou pri, vašu pripomienku, pretože možno to osvetľuje trochu fungovanie kontrolného systému, ktorý momentálne funguje. Vy ste ho povedali, že je tu 100% administratívna kontrola, ale len 5% kontrola priamo na mieste. Som eh, Zrejme nikdy by sme si nemohli dovoliť len 5% na mieste, ak by sme mali 100% administratívnu kontrolu, eh, ktoré sú pomerne podrobné, hlavne čo sa týka výdavkov na otázky súvisiace s plochou alebo územím, pretože a sa veľmi venujeme identifikácii jednotlivých pozemkov parciál, ktorý je, čo je veľmi dôležitý nástroj v členských štátoch. No a teraz prejdem k tým vyjadreniam, ktoré sme počuli. Myslím, že sme zaznamenali obrovský postup, obrovský pokrok. A pán Pereira z portugalského parlamentu, on hovoril o finančných korektúrach v roku 2008 a po ňom to všetko súviselo s problémom s opatreniami na územie pôdu. Boli tu veľké problémy, ktoré však sa potrebovalo odstrániť. No a ja a ďakujem a gratulujem agentúre z Portugalska, ktoré dostali, dokázali, pretože bol to náročný a proces a myslím, že ten pokrok je a, veľmi veľký. Rovnaká vec platí pre Grécko. Ja už veľmi dlho pracujeme s gréckými kolegami a myslím, že sme sa dostali do bodu, kde sa dá povedať, že systém funguje. Ja by som chcel len vyzvať grécky parlament, aby zaistil, že systém bude aj udržaný, a pravidelne aktualizovaný, aby sa zaistilo, uh nie je to jednorazová záležitosť, mal by sa to povedať aj v budúcnosti. No a samozrejme je tu veľký pokrok. Keď do auditorov príde, celých si 2,9, potom 2,2, nemôže to byť až také zlé, ako som už povedal v prezentácii. Situácia nie je rovnaká všade. Máme stále patentné agentúry, kde je potrebné veľa práce, ešte množstvo prípadov, kde veci fungujú, a to je hlavne vďaka skutočnosti, že systémy a systém a jak e veľmi dobre funguje, je aktualizovaný a dobre, fungu, dobre pracuje. Dovolte mi ešte pár pripomienok s ministrom Šmitom, ktorý ktoré nadviazali aj ďalší, ktorý rozlišoval medzi podvodom a formalitami, povedzme to tak ako úradník zodpovedný za prípravu plenia absolutória, musím e, vychádzať z právnych ustanovení, ktoré robia túto rozlišovanie valnosti a regulárnosti. Musíme povedať, že všetky transakcie, ktoré sa nevykonávajú, sa súvedia s právnymi ustanoveniami, ak tam sa objaví podvod, tak národné orgány musia odhaliť a potrestať podvodníka. Ale či sa týka otázky, či by to malo byť financované v európskom rozpočte, tak môžem len povedať, že nie, európsky rozpočet nemôže financovať tieto výdavky. Aby sa to zmenilo, bude to zmenené v príslušných právnych ustanoveniach a nie som si taký istý, či to niečo, čo by sme chceli vidieť, pretože podvod, a teraz vychádzam z trochu to, čo povedal predseda Caldera, prezentácii výročnej správy, tak podvod nie je ten hlavný problém, ktorému dnes čelíme. Hlavný problém je, že kontrolné systémy nefungujú správne, že nevhodné územia a oblasti sú registrované, nerešpektujú sa lehoty, podobné veci. A my nemôžeme len ignorovať takéto e, chyby a nemôžeme sa tváriť, že neexistujú. Myslím, že toto je v každom prípade náročná diskusia. A rovnako akceptujem, že právny rámec by mal byť čo najjednoduchší, aby sme predošli našim korekciám E, samozrejme, to nie je pekné. tie peniaze nie sú v rozpočte, treba ich nájsť, ale nemôžeme prečo má tento problém, prehnať tento problém finančnej korekcie, ktoré robí náš generálny rejiteľ. To je, sú približne 2% z celkových výdaj, výdajov SPP. Je to teda relatívne umiernené. A môžem povedať ešte, týka sa to vyjadrenie, že situácia v platobných agentúrach nie je rovnaká všade. Samozrejme existujú členské štáty, eh, kde viac finančných eh, korekcií, také, kde ich je menej. Ja nemôžem teda špecifikovať eh, členský štát, ani na tej dobrej, ani na tej zlej strane, ale ja už som v minulosti a skúsenosti, že kde finančné korekcie sú relatívne malé, tak tie protesty sú najhlasnejšie. A skutočne, že zvyčajne veci dobre fungujú, vedie niekedy k záveru, že chyby by sa nemohli stať v mojej oblasti a preto finančné korekcie sú takým problémom. A samozrejme riadne veľkých rozpočtov, riadne veľkého rozpočtu vedie čas od času k chybám a to môže znamená finančné korekcie. Hovorí sa o usmerneniach. A to znamená, že je veľmi veľa. Usmernenia píše väčšinou komisia. Myslím, že na vyžiadanie členských štátov, pretože myslia, že právny rámec na medzery a možné špecifikovať, aby sa, sa predišlo finančným korekciám, tak České štáty by chceli vedieť, čo si komisia myslí o niektorých eh, ustanoveniach. Takže je to taký začarovaný kruh, že na jednej strane máme poskytovať usmernenia a na druhej strane, keď poskytneme usmernenie a nie rešpektované, tak eh, poviem, že treba to dodržiavať a, a nesledujeme to. Takým spôsobom by to vedlo finančným korekciám. Hm, to počká vec nevidím. Jednoduché východisko z toho, okrem toho, čo som povedal. A myslím, že jedným z riešení by bola, bolo zjednodušenie. Implementačný rámec, tie vlastné pravidla, ktoré implementujeme, pretože ak by sa nám podarilo znišiť komplexnosť, tak kontroly a audity už samé o sebe budú jednoduchšie preto a menej zaťažujúce. Pán Pereira hovoril o greeningu. To je príliš komplexné, to o tom sa rozhodlo pred dvoma alebo troma rokmi. My sme to implementovali, myslím, že raz alebo dva razy, po druhýkrát v roku 2016 komisár navrhol viaceré zjednodušenia pre greening bude e, to predmetom kontroly verejnej vlastne ako aj mm, dvora auditorov. Teraz to teraz začali dávať osobitnú a vypracovať osobitnú správu o greeningu a tým sa bude musieť zaoberať, či ten systém v súčasnej existencii má pokračovať alebo zásadne zmenený. No ako chápem, že by sme mali byť flexibilní. Treba jasne povedať, čo to, čo to znamená. Pán Pereira hovoril chránené označenie pôvodu. To nie je dostatočne flexibilné Portugalsko. Ich má 200, ako ste povedali že nemôže byť také náročné, no a v konečnom dôsledku musíme akceptovať, že sú to práva duševného vlastníctva, ktoré musia byť jasne definované tak, aby sa dali aplikovať a uplatňovať na mieste, pretože my chceme predchádzať zneužitiu a že si rešpektovali specifikácie produktov a pravidlá. Možno posledná pripomienka na otázku zjednodušenia. Myslel som na túto otázku, dospel k záveru, že veľká zmena, e, ktorá sa udiala v SPP a spustila stiažnosti na komplexnosť. Všetko sa udialo v roku 1992, keď sa Európska únia rozhodla, e, že e, zmení trhovú politiku na politiku podpory príjmu. Potom oficiálna reforma rok 2003 a ďalšie zmeny úplne implementovali e, systém príjmovej podpory. V roku 1992 do toho sa pohospodári veľmi nezapájali. Oni priniesli produkty do intervenčného obchodu, potom to bolo uskladnené, exportované, cenu podporovala Európska únia, ale vtedy Európske spoločenstvo ale od roku 1992 polnohospodári sa stali neoddeliteľnou súčasťou celého systému. No a to znamená, že teraz máme platby pre približne, približne 8 miliónov polnohospodárov v prvom pilieri a 2 milióny v druhej prvom pilieri a to znamená, že 5 kontrol priamo na mieste znamená približne milión kontrol každý rok v Európe. No a keď sa zamyslíme nad tým číslom, tak eh, vidíme tu vpred, čo ste vy, pán minister Šmit, povedali, a čo som ja povedal vo svojom vyjadrení, je, že snažíme sa prejsť od veľmi komplexných podmienok a preorientovať politiku na politické ciele, výsledky, ktoré treba dosiahnuť. A ja nie som neoptimistický, aby som tak povedal, že to môže fungovať, ale je veľmi dôležité, aby sme vytvorili takýto systém spôsobom, ktorý nebude viesť rovnakým problémom, ktoré máme teraz pre plnenie v rámci výkonu. Musíme upozorniť na ciele výkonu, ktoré zachádzajú tak ďaleko, že sa dajú do dosiahnuť a kontrolovať zavedením veľmi komplexného rámca na implementáciu. Nemôžem už zachádzať do detailov, ale myslím, že na to nesmieme zabúdať, keď sa na tým za, zaoberáme, pretože teraz to znie ako také čarovné slovičko. V budúcnosti sa budeme sústrediť na výkon a všetci budú plánovať podľa predefinovaných eh, výsledkov a cieľov, ale a tiež preto som to povedal, že musíme sa pravdepodobne vyhnúť tomu, že to budeme riešiť na úrovni koncových príjemcov, pretože tým by sme im veľmi ži komplikovali život. Ja vás môžem uistiť, že pôjdeme rovnako cestou ako pre plnenie výkon, tak v budúcnosti skončíme s rovnakými problémami. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pani predsednička je to, to by bolo snom, keby sa to takto začalo uh, aplikovať, že kto by prvý prišiel, by zaplatil, ale uh, to je len sen a do budúcnosti to bude ešte menej fungovať, keď tie finančné rozpočty budú už ja pánovi Lasarovi k tej otázke, čo môžeme urobiť práve v plnospodárskej oblasti, pretože si tu stále nejakým spôsobom posúvame Čierneho Petra, komisia, kontroluje, potom sú tu účtovné dvory a potom oni sa navzájom kontrolujú a nevedia sa navzájom na seba spolohnúť A je tu taký kontrolný reťazec, ale aká diskusia sa vedie na účtovnom dvore, aby tých magických 10 ktoré sú prekážkou zjednodušenia, či sa robí aj diskusia alebo vedie diskusia medzi auditormi, ako zmeniť systém, ako ho vylepšiť, aby tieto veci fungovali lepšie. Pán Lásaro, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ako už komisia spomenula, v pilieri 1 je miera chybovosti tam došlo k zlepšeniu, ale ešte stále je tam priestor na zlepšenie a zaznamenávame zaznamenávame príspevok celkovej miere chybovosti, miere chyb a to, čo dostávame aj to e, v oblasti poľnospodárstva, tak tá chybovosť e, ostáva na rovnaké úrovni, keď to porovnávame s rokmi 2014 alebo 2015. Ale zároveň vidíme, že došlo k zlepšeniu v systéme LPAS a ten dohľad je ostrejší, prísnejší zo strany orgánov členských štátov. A je tu vyliadka, že sa chybovo zniží a že to po, v tých priamých podporách a že to pôjde stále dole. Vy ste sa pýtali na to, aké máme úmysly, ako chceme ďalej postupovať. My ako dvor auditorov, ako som už spomenul, sme za prístup jednotného auditu a zvažujeme cesty, ako motivovať úrady členských štátov a komisiu, aby dodávali e, spolahlivejšie, presnejšie údaje aby sme sa viacej mohli spoliehať na ich kontrolnú prácu, aby sme mohli na základe toho robiť aj stanoviska, ale to je taký dlhodobejší cieľ a dúfame, že našou auditnou prácou sa nám podarí motivovať aj komisiu, aj členské štáty k tomu, aby tie údaje boli spolahlivejšie. Ďakujem. Ďakujem. Pán minister Schmidt, mene sa veľmi páčil ten obrázok, kde ste škrtli tie tri bloky. Bolo by dobré, keby ste boli všetko škrtli, ale mnohí by boli nešťastní, takže to sú niekedy aj obete, horizontálna horizontálne nariadenie v, obla, v oblasti poľnohospodárstva. No iste tam sú zase nové ďalšie úlohy. No a čo mi tak troška vadí na týchto návrhoch, že vlastne profit budú mať tí, e, ktorí doteraz nemali veľmi dobré výsledky. Čiže ako by sme um, ako by sme to mali urobiť, aby sme presvedčili našich daňovníkov, že veľmi dobre zaobchádzame s ich e, peniazmi. Vy ste hovorili o Badensku, e, Württembersku, bolo by dobre dozvedieť sa, koľko to stálo. Čiže ako sa vlastne vymaniť z tej dilemy. Na jednej strane isté, že potrebujeme spolahlivosť orgánov, potrebujeme niečo, čím odstrašíme. Čiže tá hlavná rola je e, zastrašovať. Noža, všetko bez toho, aby sme mali e, taký systém, ako e, o ktorom hovoril pán Mogele. Vážená pani predsednička, možno celkom stručne pánovi profesorovi Mogelovi chcem povedať. My sme sa už videli ťažšie, takže zdieľame spoločné aspekty v prípade Európskeho dvora auditorov, to bolo tiež tak v prípade povedzme tej požiadavky jediného auditor, auditu. No, postoj k Európe. Máme pred sebou veľkú výzvu. Um, viete, nechceme byť frustrovaní z Európy, ale chceme sa potešiť z Európy. Tak chcem ešte raz zdôrazniť, odznelo to z mnohých vystúpení, nie, e, ja e, netvrdím, že e, všetko, čo sa v Bruseli vymyslí, to je ten veľký moloch. Nie, ja si myslím, že tá realizácia samotná je na strane členských krajín. Čiže tie požiadavky z regionov sú zjavné. Nechceme nachádzať ospravedlnenia, máme sa dívať dopredu. No, vyberiem obraz celkom inej oblasti. Vy ste sa na to práve pýtali v Nemecku e, majú nákladné auta, certifikačné miesta. Samozrejme, že tam ide o ľudské životy, túto úlohu preberá štát a certifi- na mieste certifikácie. Toto miesto sa kontroluje, či postupuje regulárne, teda správne. Je to naozaj veľmi komplikovaná a zodpovedná úloha. Takto si to predstavujem aj tu Európa, členské krajiny, regióny podľa toho, kde orgány majú svoje sídlo, tieto platobné miesta certifikovať e, kontrolovať, preverovať. A kde sú problémy, tak tá má potom Európa nahliadnúť. O tom nie je pochyb. Ale viete, ten systém bonus, malus, tak tam sme opäť pri tom bode dôvery môžeme povedať, ňo no, v poriadku, toto miesto v istom e, rytme sa kontroluje, certifikuje, keď sa zistí, že kontrolné mechanizmy fungujú dobre, tak v takom prípade v poriadku, kde sa zistí, že to nefunguje, no tak sa treba pozrieť hĺbšie. E, no a pokiaľ ide o tento e, systém, presne definovaných kontrol, kontrolných kompetencií. No viete, to by bol veľký e, krok. Isté, že musí byť pritom aj kúsok dôvery a v takom prípade tieto kontroly by sme mohli zoštihliť. No a mali by sme mať v jednotlivých regiónoch tú rôznu hĺbku kontroly podľa toho, aké budú výsledky. No a potom ešte jeden bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý o ktorom sa toľko nehovorilo. Pre mňa je dôležitá úvaha, či tá realizácia toho, toho zjednodušenia, čiže to sú diskusie o rôznych ťažiskách pri podpore, čiže koľko e, mm, ochrany prírody, e, koľko e, rozvoja vidieka a podobne. Čiže toľko, toľko percent investícií do jednotlivých oblastí. Ja si myslím, že tam možno nájsť konzensus tým, že si povieme, teraz budeme diskutovať o systéme a tie obsahové ťažiská sa určia neskôr alebo paralelne, ale nie v spojení s tým. No a čo je teda veľmi dôležité, nemusíme to tu ďalej vysvetľovať, Európu vidia mnohí v členských krajinách veľmi kriticky. Ja si myslím, že e, tú silnú Európu sme nikdy tak veľmi nepotrebovali ako teraz. Takže budeme musieť e, získať akceptanciu aj v týchto otázkach. Ďakujeme pekne predovšetkým za to, že ste hovorili o systéme bonus-malus. Ja som bola v tejto e, spravodajkyňou. Vtedy to odmietli členské krajiny. No. A práve pracujeme na reforme budeme podávať pozmenujúci návrh. Pôjde to rýchle, pretože už je skoncipovaný. My sme vlastne už diskutovali s členskými krajinami považujem to ozaj na, za priekopnícke, že jednoducho riešime problémy tam, kde sú. Takže srdečne ďakujeme za poznámky, ktoré padnú na úrodnú pôdu. Blížime sa k druhej časti. No, je to také pekné E, budeme hovoriť o systéme, ktorý sa bude viac orientovať na výkonnosť. Tu máme veľa dobrých myšlienok. Pán Lazaros e, dostáva opäť slovo za Európsky dvor auditorov. Ďakujem, pani predsedajúca. No, hlavnou témou je naozaj výkonnosť, keď e, sa míňajú, míňali peniaze na, od roku 2017 na rok 2013, kde sa hovorilo minúť ich, alebo e, teda dostať ich a minúť ich a získať tieto prostriedky. Teda po druhé je dôležité zodpovedať pravidlám a iba vtedy dosiahnuť e, cieľ a e, dopad No a to je tá podstatná chyba, e, ktorá sa e, objavila v rozpočte. To bol náš záver e, v audite za rok 2013 alebo v roku 2013. Komisia hlavne pani Georgieva začala kampaň, aby zmenila túto situáciu a začína sa rozpočet sústreďovať na výslednosť čerpanie. Čiže e, momentálne e, je to dôležité vo, vo, vo, e, v hospodárení týmto rozpočtom. Sú tu aktivity pracovnej skupiny. Táto pracovná skupina bola založená v roku 2004 E, ktorá mala pomôcť krajinám, ktorí mali nízku mieru čerpania finančných prostriedkov. Teda v niektorých členských krajinách e, sú tieto sumy relatívne limitované v porovnaní s verejnými výdavkami. Niektoré sa majú ešte stále minúť v tejto správe sme odporučili, aby komisia mala sa pozrieť e, na určité obmedzenia v členských krajinách, aby zase zabezpečilo sa prostriedky, budú užívať e, náležitým spôsobom keď sa vyberajú projekty, tam je táto otázka veľmi dôležitá. Demonstrovali sme túto tendenciu v našej analýze v špeciálnej správe za rok 2014. Konkrétne sme hovorili o inkubátoroch eh, pre eh, rozvoj podnikania. Zistili sme, že neboli stanovené ciele a to malo negatívny dopad na tieto inkubátory a obmedzili to takisto aktivity. Išlo o KOF financovanie, ktoré nebolo brané do úvahy náležitým spôsobom. Niektoré prvky sú dôležité pre aktivity ako kvalifikácia e, pracovníkov a finančná udržateľnosť. v osobitnej správe o Európskom fonde pre rybárstvo Ehm, sme sledovali Napríklad niektoré projekty boli už dovršené, keď eh, padlo rozhodnutie o projekte v jednej krajine bol taký výsledok, že eh, projektok, že projekt bol zamietnutý, pretože rozpočet už bol prekročený. Ďalej sme mali špeciálnu správu o infraštruktúre letísk, konkrétne napríklad 30 eh, letísk nebolo eh, ziskových a jednoducho sa eh, zavreli bez ďalšej verejnej podpory. Našim záverom bolo, že investície predstavovali veľmi slabú hodnotu za peniaze. Podobne to bolo v osobitnej e, správe, v ktorej sme prišli na to, že stratégie, ktoré sa zrealizovali v členských krajinách a komisiou, neposkytovali dostatočné informácie, ktoré by umožnili e, plánovanie kapacít, ktoré sa mali zrealizovať infraštruktúra nebola efektívna a investície neboli udržateľné. Ďalšie e, financovanie by bolo potrebné na to, aby to fungovalo riadne. No a to je otázka e, hospodárenia s peniazmi v tom, zmes, v, tomto, v tom zmysle, že mm, projekty musia v prvom rade e, fungovať. Treba pouvažovať o tom, či e, projekty budú znamenať pridanú hodnotu pre občanov. Čiže mali by sme posilniť tú orientáciu na výslednosť. A členské krajiny by mali uzatvárať partnerské dohody a teda partnerské dohody by mali mať e, ukazovatele, ktoré budú e, čerpať e, z jednotlivých pre tieto účely stanovených investičných prostriedkov pokiaľ eh, je to možné, treba sa sústreďovať na tieto ukazovatele zamerané na výslednosť. Viete, peniaze Európskej únie nie sú, tak povediať, voľné peniaze. Národné a eh, regionálne vlády a parlamenty by mali posudzovať eh, toto vydávanie finančných prostriedkov. A pokiaľ ide o výslednosť, tá je veľmi dôležitá členské, pre členské krajiny a v rovnakej miere aj pre komisiu. Ďakujeme pekne. Nikolás Martin, ktorý je e, zástupcom generálneho riaditeľa, generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážený prítomný, že ste mi dali príležitosť, aby som vystúpil na tomto významnom stretnutí, ktoré sa venuje také významnej téme. Aj ten provokatívny názov tohto zasadnutia sa mi veľmi páčil, pretože to príjme je každého k tomu, aby sa pozastavila po e, a zamyslel nad tým, ako čo najlepšie využiť európsky rozpočet a to, čo sme už urobili pre obdobie rokov 2014 až 2020 na základe návrhov Európskej komisie, Rady a parlamentu. To sme pre to obdobie 2014 až 2020 sme zvolili naozaj radikálne nový rámec pre investičné a štrukturálne fondy a vytvárajúce mechanizmy, ktoré budú vydávať prostriedky a sa bude sledovať e, výkonnosť od, od absorpcie, od čerpania, od výsledkov a bude sa sústreďovať, e, teda odklon od tej čerpanosti, a skôr príklon e, sledovaniu lepších výsledkov. E, predsa na to nemáme žiadnu alternatívu, tie výsledky sú najdôležitejšie a skúsenosti hovoria, že ak nemáte nejaké podnety na to, aby ste peniaze vynakladali v určitom čase, tak dochádza k oneskoreniu a rád by som pripomenul, že e, systémy M plus 1, M plus 2, M plus 3 v minulosti viedli k, k rastúcemu sa hromadeniu nezaplatených záväzkov. A my si nemyslíme, že by sme sa tu mali odkláňať od podnetov, ale naopak mali by sme ich využiť na to, aby sme zabezpečili na to, že financie sa budú e, v správnom čase a správnym spôsobom používať. Čo sa týka kontextu pre rok 2014 sa zvolili nové mechanizmy, ale napriek tomu sme neignorovali otázku výkonnosti. Hodnotilo sa to na úrovni členských štátov a my sme urobili veľmi hlbokú analýzu a hodnotenie toho, čo sa vlastne s prostriedkami fondov stalo. A máme tu dva prvky, kde sme skúmali makroekonomický modeling, aby sme vedeli, čo sa s fondami deje. A tu sa ukazuje, že vidíme, čo sa stalo s prostriedkami fondov, ktoré sa použili v období rokov 2014 a došlo k návratu. Už 2005 krát je to modelovanie, ale, ale ukazuje nám to, čo sa vlastne deje v jednotlivých oblastiach podľa tém. Môžeme to prejsť, ale máme tu dôkaz hodnotenia No, máme dôkazy, že došlo k skutočne e, k významnému, vytvoreniu významnému počtu pracovných miest, postavili sa čist, e, čističky vôd a tak ďalej. Takže tie odporúčania sme brali naozaj vážne, sledovali sme, čo sa dialo a vypracovali sme, alebo dopracovali sme sa k lepším výsledkom vo vynakladaní e, finančných prostriedkov. Stojí pred nami výzva, výzva, aby sme preukázali to, čo sme dosiahli. Máme tu štyri nové prvky, ktoré vidíte. A oni ukazujú nový mechanizmus pri orientácii sa a pri vydávaní prostriedkov na cieľa a na výkonnosť. Keď sa pozrieme na nariadenie, tak členské štáty mali zabezpečiť, že keď rozhodujú o tom, aké programy si vybrať, je treba identifikovať, aké výsledky je potrebné dosiahnuť a pre každý program sme vytvorili príslušný výkonnostný rámec, aby sme mali akýsi hodnotiaci mechanizmus a aby sme mali ukazovatele, ktoré budú relevantné aj pre harmonogram aj pokiaľ ide o dôsledky. Ak by sa nedosiahli tie milníky pri hodnotení v polovici obdobia v roku 2019, a to sa urobilo na úrovni operačných programov, pretože to je tá úroveň, kedy dochádza k rozhodovaniu a tam môžete zadefinovať špecifické ciele, ktoré treba mať na stanovenie reálnych skutočných ukazovateľov. Máme veľmi e, jasné, prísne povinnosti, aby došlo e, k správnemu rozhodovaniu v členských štátoch. Je tu určitý, e, určitý súbor podmieneností. Tieto majú zabezpečiť že bude existovať skutočne správny rámec na vydávanie financií. Je to dôležité pre stratégiu, pretože keď sa budú dávať prostriedky do vzdelávania, tak musíme mať stratégiu aj oblasti vzdelávania. A tak toto platí vo všetkých oblastiach. Vo všetkých musia byť špecifické stratégie. A to znamená, že sa nerozhoduje náhodilo, ale treba postupovať organizovanie správnou stratégiou, ktorá zabezpečí, že sa bude robiť správny výber. Tu je ďalší slajd a tu detailnejšie vysvetlím to, čo chápeme my ako zásadné prvky, aby sme mali rámec pre rozhodovanie, keď dochádza k výberu programu na základe orientovania sa na výsledky, ako sa začne rozhodovať na definovanie a využívanie prostriedkov. Členské štáty musia e, špecifikovať ciele, identifikovať ukazovatele, e, či bude možné cieľ dosiahnuť a akým spôsobom. A veľmi ľahko, ako sa to dá vysvetliť, je povedať, že členské štáty si musia položiť tri zásadné otázky a to komisia stanovilo, čo by sa malo zmeniť prostredníctvom investície, akým spôsobom sa to bude merať, táto zmena a aká akcia môže prispieť k realizácii zmeny. To je tá transpozícia výkonnosti vo veľmi zrozumiteľnej štruktúre. Potom ten rámec je, e, to je cesta na základe kľúčových údajov a ich prepájanie s tými podnetmi, o ktorých som už hovoril, ale tiež v spojení s príslušnými sankciami a hrozbou straty e, fondov či prostriedkov z fondov, ak sa cieľ nedosiahne. To ale neznamená, že sme zabudli na nezrovnalosti, a máme tu teraz ešte robustnejší rámec, aby sme mohli kontrolovať eventuálne nezrovnalosti vo výdavkoch v tomto období a budeme mať možnosť sledovať, ako to funguje a bude fungovať aj v budúcich mesiacoch a rokoch. Záverom, nejde o nejakú možnosť buď alebo. Máme systém, kde stále členský štát riskuje, že príde o zdroje, keď ich nevyužije. A myslím si, že ten mechanizmus je oprávnený, aby sa zabezpečilo, že tie peniaze sa budú vydávať včas, ale sú tu aj podnety, na, ktoré vedú k impulzom, aby členské štáty, ktoré dosahujú tie milníky, a ktoré vedú k tomu, že sa aplikujú podmienky ex ante a že sa splňajú medzníky či milníky automaticky dochádza aj k tej korekcii. A to sme dosiahli za pomoci veľkej podpory EP a dosiahli sme nový eh, rámec ktorý zobrazuje ten posun, ku ktorému došlo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Slovo by som rada dala jednému e, starému známu minimálne. Podľa prízviska, slovo dostane pán Van Rompuy, e, ktorý zastupuje snemovňu zástupcov, reprezentantov. Nemáme celkom e, prehľad o tom, ktorá komora robí čo. Možno by ste nám mohli niečo povedať. Nedávno sa spomínalo Valónsko,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 Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som predseda belgickej snemovne reprezentantov som z Flámska, ale hovorím v mene belgického parlamentu. Ja som členom výboru pre financie a rozpočet. A je to veľmi dôležité aj v kontexte ktorom hodnotí Európa. Rozpočet my sme predložili náš rozpočet a čakáme na rozhodnutie Európskej komisie, či rešpektujeme hranicu 3%, či sme dosiahli nejaké rozpočtové zlepšenie z ohľadu na roka, alebo do roku 2018. My naše ambície musíme trochu krotiť a musíme byť šťastní, keď nebudeme eh, v nadmernom deficite. Rozpočty sú veľmi dôležité a o toho sa zaujíma Európska komisia a je to tiež dôležité pre všetky členské štáty eurozóny, aby sme našu rozpočtovú politiku eh, sme pristupovali z rovnakej perspektívy by sme sa snažili o vyrovnaný rozpočet, preto je toto eh, obmedzenie 3% deficitu a strednou podobou. Dúfam, že sa nám podarí nulový deficit tak, aby nestúpalo ďalej zadlženie. Pre mňa, alebo mne sa zdá je mi dôležité, aby v budúcnosti sa uskutočňovali podobné zasadnutie ako dnes a treba tlačiť na to, aby aj národné parlamenty eh, exekutívnu zložku vládu prísnejšie kontrolovali, ale aj Európu, lebo Európa musí kontrolovať, pretože Európska únia má vlastný rozpočet a Európska komisia a európske rozpočtové orgány musia eh, vyvinúť maximálne úsilie na kontrolu rozpočtu, to, čo sa skutočne plní, no a rozpočet sa dá hodnotiť len vtedy, keď sa prísne kontroluje jeho vykonávanie a realizácia. Rok 2018 bude ešte stále poznačený finančnou a hospodárskou krízou. Je to ťažká situácia a o to viac je dôvod kontrolovať finančné prostriedky a rozpočet EÚ, ktoré sú verejné, tak aby daňový poplatník vedel, na čo sa jeho peniaze používajú. Čiže žiadne zneužitie, nulová tolerancia voči podvodom kontrolné, kontrolné inštitúcie ako Európsky dvor auditorov a administratívne orgány. Tam sa vyšetrujú nezrovnalosti, pokusy o podvody, e, to koľko rozpočtových prostriedkov sa stráca, pretože nie je správne vykonávaný a zrealizovaný rozpočet a zlepšenie sa dajú dosiahnuť len vtedy, keď budeme postupovať proti vysokej chybovosti a miere nezrovnalostí, konkrétne v niektorých krajinách. Výročná správa dvora auditorov ešte stále poukazuje na vysokú mieru chybovosti a podvody je to 5%, ale pred rokmi to bolo 10%, takže napriek tejto relatívne vysokej miere a, sa dá skonštatovať jasné zlepšenie, ale aj napriek tomu je tu treba korektúr a v budúcnosti treba preto dosahovať lepšie alebo zlepšenia, to znamená mm, čísla rozpočtu musia byť bližšie v realite. A treba ich aj príslušne kontrolovať. Treba povedať, že strednodobo správa rozpočtu a kontrola v jednotlivých členských štátoch je veľmi dôležitá. Dnes zlá politika musí byť skorigovaná, napravená. A aj preto, že je e, príčinou protieurópskych nálad. Keď máme pocit, že e, Európska únia zle spravuje, zle investuje svoje prostredky, tak z toho vyvodzuje e, záver, že Európska únia je nesprávne a zle štrukturovaná, že má zlú kontrolu. Takže treba najskôr upratať u seba doma, Európska komisia musí zareagovať, no a preto sa teším, z tej spolahlivej politiky, ktorá nám je prezentovaná. Ide o udržiavanie lehôd. Záver strukturálnych fondov alebo obdobie v roku 2016 a stále sa snažíme to dostať pod kontrolu. To Nie, je parlament a komisia dostanú absolutórium ale to ešte stále chyba Santerovej komisie, že parlament sa takto správa. Národné parlamenty na 80 európskeho rozpočtu tak, že regionálne parlamenty, národné parlamenty sú ochotné spolupodielať sa na kontrole, ale keď veľmi dlho je stále červená a je veľmi vysoká miera chybovosti, veľmi vysoká miera podvodov a automatická to vyvoláva otázku, či európska politika prináša zlepšenia. Treba to využívať európske prostriedky, to lose it, uh, use it alebo and use it musí byť eh, zrušená rozpočtová politika je rozhodujúca pre dôveru občanov pre dobre zaobchádzanie eh, úradov, ministerstiev a inštitúcií s daňovými prostriedkami. Rôzne členské štáty majú decentralizované kompetencie pre správu európskych prostriedkov, ale decentralizácia kompetencií môže byť aj negatívna. Keď eh, kompetencie medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi samozprávne je dobre rozdelená, tak sa zle spravujú aj prostriedky. Aj zasadnutia, ako je to dnešné Európskom, Európskym parlamentom, za účasti poslancov národných parlamentov ukazujú, že na rôznych úrovniach treba aktívne spolupracovať pri budovaní rozpočtu, pri kontrole rozpočtu a správe e, prostriedkov. A práve v prípade rozpočtu EÚ je zodpovednosť jasná. Európska únia, to znamená komisia a rada, musia rozhodovať, rada a Európsky parlament musia rozhodovať na základe návrhu komisie o tom, či je rozpočet primeraný a musia potom kontrolovať jeho implementáciu. Treba kontrolu a politickú víziu. O budúcnosti zde je viacero otáznikov, napríklad ročný rozpočet Európskej únie rozpočetať 7-ročné programy financovania. Dôležité je, aby táto perspektíva bola tvorená, ale nebola príliš rigidná. Treba v krízových situáciách mať možnosť flexibilnej reakcie, pričom je potrebná dlhodobá vízia. Nepotrebujeme plánované hospodárstvo podľa sovietského vzoru. Takže bezpečnosť s možnosťou flexibility. A to je pár úvah a to do diskusie. Ďakujem pekne, sme úplne na vašej strane, pokiaľ o niektoré tieto body, budeme o tom hovoriť ešte ďalej. Pani Vorovic z Polska, vôbec som s vami nerátala, teším sa, že ste tu, srdečne vás vítame a máte slovo, prosím. Vážená pani predsednička, vážené dámy a páni, ako predstaviteľka Polského parlamentu a ako poslankyňa, ktorá vie o tom, že podarilo sa mnohé urobiť práve vďaka finančným prostriedkom, ktoré sme dostali z Európskej únie. Isté, že sme za veľmi efektívne využívanie finančných prostriedkov, ale chcem tiež zdôrazniť, že je veľmi dôležité e, povedať, že musíme dbať o pridanú hodnotu, ktorú e, majú tieto finančné prostriedky pre občanov. Týka sa to napríklad spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo politike súdržnosti. Ukázalo sa tak v procese integrácie alebo schopnosti adaptovať sa novým podmienkam. Dokážeme takto e, prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo, podporovať inováciu a podobne. Myslím si, že reformy v skutku potrebné sú, ale musíme k ním pristupovať veľmi opatrne, tak, aby sme o nič neprišli. Naše všeobecné priority budú veľmi dôležité pre Európsku úniu ako celok a navyše musíme zabezpečiť príslušnú úroveň financovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za tento výklad. Ak sa niekto chce ujať slova, prosím vás pekne, máte tam ten lístok. Áno, my sme už počuli o problémoch, hovorili sme o o veľmi silnej pozícii v regionálnom fonde. V regionálnom fonde sú ešte ďalšie problémy, ktoré spôsobuje charakter fondu. Do tohto systému sa dáva veľa finančných prostriedkov, z nášho pohľadu príliš veľa, totiž máme obrovské príspevky pre programy, ktoré sa vôbec nerealizujú. My vychádzame z toho, že bolo by treba e, zrealizovať. Máme zvyšok rozpočtu, ktorý je veľmi veľký, posúva sa smerom hore a bolo by zaujímavé dozvedieť sa, ako to vidíte vy budeme uzatvárať e, MMF, teda to plánovacie obdobie. Môže to trvať ešte dlhé roky a máme tu problém na konci obdobia, keď to nie je v poriadku s finančnými prostriedkami. Vtedy začínajú problémy. Pozorujeme, že mnohé členské krajiny majú záujem využiť peniaze, nejak už využiť, bez toho, aby skontrolovali, či vlastne projekt potrebujú alebo nie. Čiže mohli by sme o tom veľmi veľa hovoriť. Ja by som vám vedela rozprávať putavé historky o projektoch, ktoré nikto na svete nepotreboval. A z našej strany by bolo potrebné, aby sa cieľene používali tieto európske peniaze, napríklad pre rast a zamestnanosť. Nazdávam sa, že potrebujeme viac kondicionality ako doteraz. To je taký trend, ktorý je viditeľný, pretože tieto peniaze sú stále cennejšie. Bude ich stále málo z toho dôvodu to vám, kladie, vám to kladiem veľmi na srdce, čiže tu je tá otázka, kde je tá pridaná hodnota, čo z toho urobia členské krajiny, to je pre nás dôležité a zrejme to ovplyvní aj ďalšie finančné obdobie Pána Martena poprosím, aby nám ešte niečo povedal o budúcich finančných obdobiach. Potom poprosím ešte pána Lázaru, aby nám ešte e, doplnil niektoré informácie. Bude to dobré pre národné parlamenty a chcem vás poprosiť, pán Van Rompuy, totiž e, vidíme, že sú tu ústavné problémy v členských krajinách a sú spojené práve s týmto prílivom či odlivom finančných prostriedkov. Napríklad o Španielsku by sme mohli v tomto e, písať e, celé knihy. Bolo by dobre, keby sme sa niečo dozvedeli o Belgicku. Belgicko, Belgicko mimochodom teda e, už niekoľko e, rokov je tu červená, pokiaľ ide o štrukturálne e, fondy. Začiatkom tohto roku sa problémy vyriešili, no dúfame, že to tak ostane. Takže radi by sme si vypočuli, aké možnosti vôbec existujú z vášho miesta zasiahnuť. Pán Martin, poprosím vás, by ste sa ujeli slova. Ďakujem, pani predsednička. Možno niekoľko bodov, ku ktorým sa chcem vrátiť, ktoré odzneli v diskusii. Napríklad otázka chybovosti. Odznela nie je to prekvapením. Často hovoríme o chybovosti v tomto výbore, v kontexte so štrukturálnymi fondami alebo politikou, fondami súdržnosti. Európsky dvor auditorov e, prišiel, teraz konštatoval, e, že e, chybovosť je predmetom analýzy No, ja by som to chcel dať do takého kontextu. Je to e, niečo, čo vyplýva tiež zo správy Európskeho dvora auditorov, ako aj zo správy nášho generálneho riaditeľa. Čiže ak sa dostaneme na koniec toho kontrolného reťazca, čísla sa menia. My máme kontrolu, my máme kontrolu teraz zo strany tých e, jednotlivých štátnych orgánov, tam je povedzme chybo 3%, no a potom má brať e, do úvahy procesy korektúry, teda opravy. Potrebujeme na to metodológiu, aby sme boli ubezpečení o tom, že tá chybovosť je nižšia ako 2 je to jas, jasné, teda pokiaľ ide o programy na rok 2013, keď sa teda raz e, ukončia tieto program, budeme musieť zaujať pozíciu. Jeden dôležitý bod, ktorý by som chcel stručne načrtnúť. Urobili sme základné zmeny, teda o tom, ako chceme byť e, istí v plnení politiky súdržnosti na obdobie 2014 až 2020. A to nás povedie k tomu, že si budeme istejší, pokiaľ ide o chybovosť, pretože sa pozrieme na obdobie 12 mesiacov v izolácii a budeme mať taký jasný prehľad e, o tom, aká je chybovosť. A týmto systémom, nazdávam sa, budeme schopní poukázať na to, čo nám ostalo z obdobia 2007 až 2013, kde sa nám podarilo znižiť chybovosť a že teda dospieme, dospieme ešte k ďalšiemu stupňu a to je získanie dôvery. Takže to bol jeden prvok. Ďalej otázka administratívnych kapacít. Na to, aby sme mohli využívať fondy efektívnym spôsobom, tak je tu potreba spolupracovať s členskými krajinami, aby rozvíjali svoje kapacity napríklad e, spomínaná kondici, kondicionalita, isté technická E, pomoc, ďalej aktivity na strane komisie, podpora iných inštitúcií. A ja si myslím, že je to zamerané na členské krajiny, ktoré majú slabšiu administratívu, ktorí v skutku potrebujú túto pomoc na to, aby mohli e, zrealizovať e, inteligentné stratégie. To už je veľmi požadované, veľmi sofistikované, je to podporované. Máme mnoho pilotných aktivít v mnohých regiónov, regiónoch, aby sme dokázali takto pracovať. Takže je to jasná vec, na ktorej teda treba pracovať. No ďalej je tu otázka toho, ak sa pozrieme na rok 2007 až doteraz na eh, kohezné fondy, Takže e, o tie commitments e, tvoria asi miliardu v kontekste tých všetkých e, alokácií. Takže to je limitovaný obnos ale k definitne, definitne, definitívnemu číslu sa dostaneme až vtedy, keď sa programy ukončia. Odhadujeme, že dve, tri členské krajiny možno prídu o značné obnosy. Ja si myslím, že bude treba pomáhať členským krajinám, aby využívali disponibilné finančné prostriedky a treba zabezpečiť, aby sa e, rešpektovali pravidlá, pokiaľ ide o plnenie a potom sa dosiahnu e, ciele. No ďalej sa pozrieme na transparentnosť nie iba komisia má kontrolovať, že sa fondy využívajú správne, ale bolo by to, malo by to byť možné takisto na napríklad miestnej úrovni, na regionálnej úrovni. Aj občania by mali mať túto možnosť. Z toho dôvodu musím povedať, že máme teraz ďaleko väčšiu transparentnosť teda v tom ostatnom období že každý môže ísť online, môže sám pozrieť, e, ako je to na regionálnej úrovni, e, k čomu sa zaviazali, pokiaľ ide o dosiahnuté výsledky, ako sa využívali peniaze a čo e, vlastne zišlo z vynakladania týchto finančných prostriedkov. Čiže dostali sme informácie z od jednotlivých členských krajín prostredníctvom vypracovaných správ, takže je to viditeľné. Ja si myslím, že to je jeden z takých najdôležitejších motorov, aby sme sa mohli sústreďovať na výkonnosť. No ďalej sa môžeme pozrieť na budúcnosť bude dôležité reflektovať aj obdobie po 2020. Pokiaľ ide teda o túto iniciatívu, e, aby sa rozpočet sústreďoval na výslednosť, bude treba vychádzať z toho, čo sme už dosiahli v oblasti výkonnosti v období rokov 2014 až 2020 chceme identifikovať, čo fungovalo, čo zafungovalo a čo ešte musíme troška posilniť v kontexte politiky súdržnosti. E, vidíme, že kondicionalita sa zdá byť nástrojom, ktorý privodí niečo pozitívne a možno, že by sa to mohlo rozvíjať ďalej. E, zjednodušovanie je veľmi dôležitou vecou, to je jasné. Už sme tam niečo dosiahli, ale viete, je to E, stále je tu tá predstava, že nie je taký ľahký e, prístup k fondom a že nie je vždy ľahké pristúpiť k tomu zdieľanému hospodáreniu, že cieľom dostať sa vpred v danom rámci. Takže budeme sa snažiť dostať ešte ďalej. Pružnosť, tu ste spomenuli tiež. Pružnosť bude jednou z, otázko, z otázok, ktorú budeme brať do úvahy e, v období po roku 2020, ďalej prepojenie s hospodárským e, riadením. A to nadvizuje na to, čo už povedali rečníci predo mnou. Takže to bude súčasť reflexie e, ktorá bude prebiehať v najbližších mesiacoch na základe návrhu komisie. No pokiaľ ide o politiku súdržnosti, budeme mať tzv. fórum súdržnosti v júni budúceho roka. Bude to šanca na konzultácie o niektorých kľúčových otázkach a takisto správa o súdržnosti, ktorá bude publikovaná v druhej polovici roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ešte sa chcel vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A práve, že vďaka tomu, že sú tu kolegovia z národných parlamentov, a ja som nepočul že od nikoho, že by nepovedal, že aké dôležité sú štruktúrálne fondy a polnohospodárska pomoc pre regióny. A sú vítané v členských štátoch. Mňa však um, trochu zaráža starostnosť pri ich použití. Obdobie od roku 2014 už uh, beží, ale koncom roku uh, 2015 sme mali uhradené platby za vypršané obdobie v roku 2013 vo výške ako 23 miliárd. To faktúry, ktoré členské štáty, regióny uh, vystavili na základe realizácii projektov predchádzajúceho obdobia. Dodnes to nie je úplne uhradené. To sú peniaze, ktoré regióny členské štáty e, vynaložili, čo by teraz muselo, alebo malo chýbať v, rozpočto, v rozpočtoch, ale súčasne je tu obrovské omeškanie na začiatku nového obdobia. Musíme skonštatovať, že len 20%, čiže petina členských štátov menovali miesta na vyučtovanie projektov. No, veľké meškanie bolo e, pri uzatváraní dohod o partnerstvách. No a na nich potom sú založené operačné programy, ktoré teraz pomaly na 100% boli potvrdené až teraz. Môže začať projektová práca, ale už 3 roky, už máme za sebou 3 roky aktuálneho podporného obdobia. Pán Martin povedal, že v 2018-2019 začne proces hodnotenia a účtovania, pretože potom na základe výsledkov bude môcť byť poskytnutá rezerva. A hovorím to len preto, aby som ukázal, v akom nebezpečenstve je táto politická oblasť. No, a treba sa tomu intenzívnejšie venovať, aby rámcové podmienky dali do poriadku a aby boli projekty realizované a aby by mysluplné a užitočné. A inak vás môžem uistiť, že je toľko požiadaviek na európsky rozpočet, rozpočet, ktorý je však veľmi obmedzený, pretože 80% ide z polnohospodárskej pomoci štruktúrnych fondov do členských štátov. A je tu otázka, či koheznú štruktúrálnu politiku v súčasnej forme môžeme ďalej takto budovať, alebo či sme vôbec schopní v tom pokračovať. A preto myslím, že potrebujeme konsenzus medzi všetkými úrovňami, medzi tými, kde sú príjemcovia, kde sa realizujú projekty a to je v ich zodpovednosti tí, ktorí snažia dosiahnutie cieľov, musíme vytvoriť eh, základňu, a to je Európska únia, vrátanie Európskeho parlamentu. A ak existujú nejaké prekažky, by sa to dalo korektne implementovať, tak treba o tom hovoriť. Nemôžeme eh, ďalšie 3-4 roky a o 3-4 roky stať pred rovnakým problémom ako teraz, len v oveľa väčšom rozsahu rozpočet na rok 2017, ktorý je veľmi uh, zaťažený aktuálnymi, uh, aktuálnymi udalosťami. Tam platby na štrukturálne projekty boli o 50% znížené, pretože sa očakáva z nového podporného obdobia a budú financované projekty. No a to samozrejme sa potom odsunie, a to sa odsúva len do budúcnosti, o tom treba hovoriť, či to dokážeme ešte zvládať, alebo či to chceme a vôbec zvládať. Ďakujem pekne. A, no, dostane slovo pán Fan Rompoy a potom pán Lazarov, a, aby sa vydali ešte k tejto kapitole a potom ešte k tej poslednej. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Belgicko je federálnym štátom, federované, alebo tieto federálne entity majú významné kompetencie, tak ako ste to mohli vidieť v prípade schvalovania dohody CETA. A napríklad obchodná dohoda musí byť schválená e, všetkými tromi regiónmi a nepríjma e, ju len Národný parlament, ale sú to regióny, ktoré majú slovo a ktoré môžu schváliť alebo nie zmluvu a existuje tam určitá hierarchia noriem v Nemecku Bundesrecht nad Landesrechtom, ale to neplatí v prípade Belgická. Existujú určité výlučné kompetencie, ktoré majú regióny. Napríklad štrukturálne fondy sa rozhodujú na regionálnej úrovni. Ja som pracoval vo flámskej vláde a bol som zodpovedný pre e, ekonomické záležitosti a ekonomický rád. A my sme mali ek, ek, e, exkluzívnu kompetenciu pre určité fondy a federálna vláda nemala obrovské kompetencie v tejto oblasti, takže treba povedať, že v Belgicku existujú veľké rozdiely. Napríklad vo Valonsku je vysoká štruktúralná nezamestnosť. Je to významná bývalá priemyselná oblasť, ktorá zaznamenala veľký pokles e, výroby a produkcie a teda je potrebné teraz investovať do nových technológií a štrukturálne fondy, keď hovoríme o priemyselnej politike či o inej, sú veľmi potrebné a budú veľmi dôležité od regiónu k regiónu je logické, že niektoré fondy idú e, tým najznevýhodnejším regiónom, ktoré majú najväčšie sociálne problémy. Napríklad Flámsko má v kompetencii poľnohospodárstvo, pretože aj toto bolo regionalizované a Flámsko má väčšie zisky práve z poľnohospodárstva. A pridelovanie fondov sa robí na týchto úrovniach. Federálna vláda a národné parlamenty nemajú čo povedať do kompetencií regionov. Tiet, majú, teda, tieto regióny majú túto výlučnú kompetenciu, majú možnosť rozhodovať. A to, akým spôsobom budú štrukturálne fondy využívať, tak to sa rozhoduje v regionálnom parlamente, nie v národnom de efficiëntie van de besteding van die structuurfondsen. Diskutujeme o účinnosti alebo efektívnosti využívania rozpočtu a o projektoch, ktoré e, nie vždy sú realizovateľné. Niektor, v niektorých prípadoch tie výsledky, ktoré boli očakávané, neprichádzajú a treba povedať, že za posledné roky sme boli selektívnejší v pridelovaní fondov a boli sme oveľa náročnejší v kritériách na výkony jednotlivých projektov. Otázke toho, či sa hodnotenie robí na federálnej úrovni, už nie. Tiež sa to robí na tej regionálnej úrovni, na tej e, Belgicko je jedna z tých krajín, ktorá dala e, asi najväčšiu alebo jednu z najväčších autonómnosti a autonómnych kompetencií svojim oddelení. Vieme, že máme aj separatistické tendencie v krajine, e, ktoré sa chcú oddeliť, ale e, v našom belgickom systéme je všetko regionalizované a všetko, čo ide cez rozpočet, je regionalizované a rozpočtové kompetencie regionov sú viacnásobne vyššie e, než federálny, e, federálna vláda. Federálna vláda sa vlastne zaoberá len verejným dlhom a sociálnym zabezpečením. A teda, ako som už povedal, na regionálnej úrovni sa rozhoduje pridelovanie európskych štrukturálnych fondov. Dúfam, že som uspokojivo odpovedal. Ďakujem veľmi pekne. Ste spomenuli pri otázke možnosti zvýšenia efektivity a to je v každom prípade veľmi dôležité. Na slovo dostane ešte raz pán Lazarov, aby sa vyjadril k tejto kapitole a potom aj na úvod ďalšej kapitole nový model spolupráce medzi Európskou úniou a členskými štátmi, pretože toto, váš bod, k tomu jednoznačne patrí. Ďakujem pekne, predsednička. Ja najskôr upozorním na otázku, ktorá spôsobuje obavy, a totiž, je kohezné výdavky v rámci súčasného VFR zatiaľ mm, poriadne neboli spustené. Dnes je tu veľké meškanie a členské štáty aj komisia by mali sa touto vecou zaoberať. My ako dvor auditorov vidíme dobré príležitosti v rámci súčasného MFF, e VFR, sa týka lepšieho využitia a približí sa k prístupu jednotného auditu. Členské štáty a ich auditorské orgány e, preverili výročné clearingy, predtým než vykonáme ich audit a v tejto fáze všetky korektívne opatrenia by boli uplatnené. Takže to nám umožní znižiť mieru našej vlastnej práce no aj na vec, vec súčasného VFR je zvýšené využitie finančných nástrojov a konkrétne obrovské množstvo peňazí neaktívne, nečinné, bez toho, aby bolo rozdelené medzi príjemcov. A peniaze vynaložené na finančné nástroje, určite dôležitejšie by mali, malo byť dostatočne množstvo dôkazov, že prispievajú k investíciám, zamestnanosti a infraštruktúre. A doteraz, bohužiaľ, tomu ešte tak veľa vecí nenasvedčuje, takže e, treba v tomto ohľade ešte veľa urobiť. No a teraz sa prejdem k tretej časti, kde uzavrieme a pozrieme sa do budúcnosti na nové modely. Európsky dvor auditorov si váži to, že viaceré e, zmeny v súčasnom VFR nám umožnia aplikovať jednotný audit alebo prístup jednotného auditu. Osobitná správa bude vydaná na budúci rok o tom, či e, komisia e, môže vidieť e, jasné záruky zo správy certifikačných orgánov a ďalej sa sústredí viac na výkon súčasne s plnením. My to chceme reflektovať tiež v našej výročnej správe. Európsky dvor auditorov zdôrazňuje skutočnosť, že Európsky parlament a národné parlamenty môžu prispieť zaistenie toho, že pravidlá budú menej komplexné a budú prinášať výsledky a poskytnú spolahlivé údaje. Ako by sa to dalo dosiahnuť? Ako som už povedal, Jednotný auditorský, auditorské stanovisko vytvára rámec, otvorené transparentné kontroly, dostupné všetkým stranám e, v celom procese, jasná, jednoduchá legislatíva, nezávislý audit, živajúci náhodné vzorky. Jednotný audit neznamená, že všetci všetkým dôverujú, medzinárodné štandardy si vyžadujú, aby to zaistil, že práca bola odvedená podľa rovnakého štandardu a rovnakých noriem. A to znamená výkon auditorskej práce. Zlepšené výkazníctvo by nám pomohlo všetkým vo viacerých oblastiach. Tá poskytujú dobrú bázu pre geografický pohľad. Môžeme sa sústrediť skutočne na výsledky, a čo sa týka výkonu a dosahovania výsledkov, tak eh, treba pochopiť tak, ako naznačila pani Dlabajová v rámci absolutória 2014, tým, čo, myslíme eh, výkonom. Všetci aktéry v si zodpovednosti musia presne chápať, čo je to ten výkon alebo výkonnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže to bol úvod do časti 3. A tak to bolo to. Áno, ďakujem pekne. A teraz má slovo pani kolegyňa Blabajová, ktorá je spravodajkou za proces absolutória. Mám skúsenosti ako spravodajkynia Martina. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne a kolegovia, vážení členovia národných parlamentov, vážení členovia Európskeho dvora auditorov. E, je to pre mňa veľmi dôležité vypočutie. Nebola som prítomná, ale keby som nebola mala vypočutie o revízii smernice o vysielaní pracovníkov, bola by som tu od samého začiatku, ľutujem, ale nemohla som byť na obidvoch vypočutiach dnes popoludní. Máte možnosť e, vymieňať si názory o finančnom hospodárení s komisiou, s Európskym parlamentom, s národnými parlamentami a s Európskym dvorom auditorov. Viete, možno to nie je taká najatraktívnejšia vec, o ktorej sa hovorí, ale lepšia ochrana finančných prostriedkov našich daňovníkov je veľmi dôležitým cieľom v časoch nedostatku zdrojov, veľkých víziev, ktorým čelíme, veľké nezamestnanosti. Naša agenda neobsahuje iba otázky rozpočtu, v skutočnosti je to všetko o politikách a ja to ozaj chcem na novo počiarknúť, pretože my sme ho- hovorili ste o poľnohospodárstve, regionálnom rozvoji, takže vidíte, že je to skutku o politike. Finančná, finančné hospodárenie dôležitou dimenziou našej politiky, ale nesmieme zabúdať na ciele týchto politik, kde nám e, ide nám zlepšenie e, životnej úrovne našich občanov. Ľutujem, e, že polovica národných parlamentov. Neprišla na toto zasadanie. Rozpočet Európskej únie sa e, míňa v spolupráci s jednotlivými členskými krajinami, preto máme spolu konať v prospech zdravého e, hospodárenia s týmito prostriedkami. Musíme e, spolupracovať na E, znižovaní napríklad chybovosti pri financovaní zdieľaného hospodárstva. Chcem zdôraziť jednu vec, ktorú zdôraznil Európsky dvor auditorov. Komisia, národné orgány, nezávislí auditory maj, majú mať k dispozícii dostatočné informácie e, na to, aby skorigovali chyby prv, ako pôjde, ku, pôjde k hodnoteniu výdajov. Prečo kont pozval národné parlamenty? Našou hlavnou úlohou je kontrolovať, koľko peňazí e, z rozpočtu Európskej únie sa vydalo na základe výročnej správy Európskeho dvora auditorov. Rozpočet je vlastne takým stredne veľkým rozpočtom, ak to porovnávame s rozpočtom niektorých členských krajín, ale je to veľmi dôležité pre uh, malé členské krajiny, ktoré závisia od tohto rozpočtu. Komisia je zodpovedná za plnenie rozpočtu. 80 platieb sa vydávajú v zdieľanom hospodárení. A ako viete, je to osobný prípad napríklad v poľnohospodárstve, v zamestnanosti. Každý rok Európsky dvor eh, auditorov objavuje E, nesprávne vynakladanie finančných prostriedkov, chybovosť, napríklad v politike súdržnosti, v poľnohospodárstve je to často e, výsledok nesprávnej interpretácie medzi členskými krajinami EÚ slabosti v kontrolnom systéme v členských krajinách, nesprávny manažment, čiže tie kontroly na prvej úrovni. Európska komisia o tom hovorila v správe, ročnej správe generálneho riaditeľa. Isté, keď sú problémy na strane členských krajín, je prirodzené, že o tom diskutujeme s jednotlivými členskými krajinami, našimi partnermi partnermi sú členovia národných parlamentov, pretože, preto je normálne, že dochádza k tejto výmene názorov. Keď som e, bola spravodajkyňou za rok 2014, teda za absolutórium, nepodarilo sa nám zorganizovať takéto zasadanie. Tento rok e, E, Slovenské predsedníctvo odmietlo naše pozvanie, no je nám e, ľúto, e, že mnohí sa nezúčastňujú na niečom takom, čo súvisí so záujmom finančné prostriedky. Isté krajiny samé rozhodujú, o vlastných zodpovednostiach pri plnení rozpočtu rôznymi deklaráciami, vyhláseniami, transakciami a, a tak ďalej, či to bolo všetko legálne a správne. Tri členské krajiny E, tieto tri členské krajiny, Dánsko, Holandsko a Švédsko sa e, rozhodli podať tieto národné prehlásenia či vyhlásenie. Je dôležité, že, kra- že členské krajiny preberajú politickú zodpovednosť za vynakladanie finančných prostriedkov. Na druhej strane finančné nariadenie Európskej únie určuje to, že jednotlivé orgány členských krajín e, majú povinnosť e, tohto prehlasovania, aby som si rada e, vypočula vaše poznámky, vaše pozorovania, vaše návrhy o úlohe parlamentov v tomto ohľade. Ale rada by som sa dozvedela o tom, čo si myslíte o mechanizmu auditu, ako sa to organizuje vo vašich krajinách, ako je to s integráciou na európskej úrovni mohla by poskytnúť viac podpory e, práve tá európska úroveň. Ďalším bodom z mojej strany je, mohli sme sa spýtať, e, aký by mal byť charakter dialógu. Môžem vás ubezpečiť, že tento dialóg je otázkou spolupráce a dobrej vôle. Nie je tam žiadna hierarchia, z toho dôvodu musí E, spočívať na korektnej výmene informácií. Európsky parlament nie, tu nie je na to, aby poučoval. V prvom rade chceme identifikovať problémy, pochopiť ich a chceme nachádzať e, riešenia. Keď dvor auditorov objaví niektoré neregulárnosti, Isté, že tam môžu byť vysvetlenia. My sme na to, aby sme sa vzájomne počúvali a chceme naznačiť problémy, ktoré majú národné orgány pri plnení rozpočtu. My vieme, že jednou z príčin týchto e, nesprávností je komplikovanosť pravidiel. Myslím, že takto vidíme všetci. Vieme, že z času na čas členský krajín môže byť pôvodom tejto komplikovanosti, keď, e, členský, e, keď členská krajina chce aplikovať e, tieto pravidlá. Je e, dobré z môjho hľadiska, že národné parlamenty sa stále viac zápa- zapájajú do procesu rozhodovania Európskej únie. E, my máme pravidelne každý rok toto absolutórium vy ste experti na rozpočet, ale bola by som zvedala, koľko expertov vo vašich krajinách vie, čo znamená e, absolutórium i keď sú zodpovední za plnenie rozpočtu, je zjavné, že v súlade so zmluvou e, nie sú zodpovední tvárou tvár Európskemu parlamentu. E, jednoducho zodpovedajú iba vlastným parlamentom. Opäť Európsky parlament nechce poučovať naše politické aktivity sú limitované inštitucionálnym rámcom. Musíme spolupracovať s národnými parlamentmi a pevne verím, že národné parlamenty budú naše aktivity podporovať, pretože je našim spoločným cieľom dať za finančné prostriedky čo najviac pridanej hodnoty a využívať finančné prostriedky čo najefektívnejšie. Záverom, kolegyňa a kolegovia, by som rada navrhla štyri konkrétne e, aktivity, návrhy, teda pokiaľ ide spoluprácu medzi národnými parlamentami, Európskym parlamentom, výborom kont. Beriem to moju prvú myšlienku ako, ako myslenie nahlas, mohlo, mohli by sme to prediskutovať. Teraz, aby som si vypočula váš názor, bolo by dobre, keby sme začali niektorým konkrétnymi e, bodmi. Prvý návrh, ročná prezentácia e, výročných správ Európskeho dvora auditorov za prítomnosti národných parlamentov budete vítaní aj tu v Bruseli. Plnenie rozpočtu EÚ e, sa týka všetkých národných parlamentov, pokiaľ ide o to zdieľané hospodárstvo. Mali by sme spolupracovať v tejto dôležitej veci a mali by sme začať e, s prezentáciou tejto správy Európskeho dvora auditorov spolu v tomto partnerstve. Môj druhý návrh. Mali by sme e, na sledovanie, mali by sme na zasadaní predsedov rozpočtových výborov každých 6 mesiacov e, medzi e, Národným parlamentom a Európskym parlamentom. Ja si myslím, že to by bol systematický spôsob organizovania týchto stretnutí. Bolo by to užitočné pre obe strany. Po tretie, potom network um, zamestnancov, pracovníkov. Isté, že by to mohlo byť na úrovni sekretariátov, sekretariátov vašich výborov, v národných parlamentov. No, mali by sme možnosť hovoriť o špecifických otázkach s jednotlivými členskými krajinami. Ďalej ide tiež o šírenie dobrých postupov aby sme predchádzali to, čo sa označuje ako gold plating a prispieť k zjednodušovaniu. V každom parlamente by tam mohlo byť kontaktná osoba, ktorá by podávala tieto informácie ďalej. A ďalší návrh je to niečo, čo my ako kont môžeme urobiť, je systematická informovanosť národných eh, parlamentov v prípade, ak sa vysiela delegácia do členskej krajiny, čo sa z času na čas aj stáva, vážený, vážené kolegyne a kolegovia, veľmi rada by som s vami prediskutovala tento návrh. No a mm, toto vypočutie by sa mohlo považovať za prvý krok smerom k tejto spolupráci. Ďakujeme pekne. A bolo by pekné, keby e, sme dostali feedback od vás. Vítam starého známeho v kont, pana Analisileho e, z Fínska. E, bol niekedy členom Európskeho dvora auditorov za Fínsko. Teraz pôsobí v Národnom parlamente. Srdečne vás vítam. Nech sa páči, máte slovo. Uh, chairman, ladies and gentlemen, uh, thank you. Vážená uh, pani predsednička, dámy a páni, ja gratulujem k tomu, že ste zorganizovali toto stretnutie a tento seminár. Podľa mňa je veľmi významný a veľmi dôležitý to, akým spôsobom spolupracujú členské štáty v EÚ v takéto komplikovanej téme. Mali by sme využiť možno e, slogan Hillary Clintonovej Stronger Together, teda spolu, spoločne sme silnejší. Áno, samozrejme, že v jednote je sila. Ja mám 6 bodov ja mám 6 minút, alebo 6 bodov, predrečník mal len 4, tak začal by som tým prvým bodom a síce parlamenty musia mať kompetencie a musia mať právo rozhadovať v týchto témach. Vo Fínsku parlament má významné kompetencie v európskych záležitostiach. Všetky parlamentné výbory diskutujú a rozhodujú v európskych otázkach a to je veľmi dôležité. Po druhé, Parlamenty by mali mať akýsi auditorský výbor, e, kontrolný výbor ako významný orgán vo Fínsku. Ústava stanovuje vytvorenie auditorského parlamentného výboru. Je to parlamentný orgán, ktorý má na starosti dohľad a kontrolu a dohľaduje aj plnenie európskych záležitostí a potom informuje e, Európsku komisiu aj o e, výročných výsledkoch správy Dvora auditorov a tiež vypracúva stanovisko o výročnej správe Európskeho nástroja stability. a Európskeho mechanizmu stability. Parli, parlamenty by mali mať prístup a mali by poznať správy dvora auditorov a mali by využívať výsledky. E, sú to dôležité informácie pre EP, pre národné parlamenty. A to isté by platilo aj o špeciálne správy dvora auditorov pretože tam sú jasné závery, údaje a štatistiky, ktoré pomáhajú vyhodnocovať kvalitu európskeho riadenia. Takýmto spôsobom by bolo jednoduchšie vedieť, ako sa spravujú európske fondy a identifikovať existujúce problémy. Správa Dvora auditorov hovorí, že ak národné orgány alebo nezávislé orgány by boli využili všetky, dispozície, ktoré, eh, všetky informácie, ktoré boli k dispozícii, tak mohli korigovať oveľa vyššie množstvo chyb predtým, eh, alebo odstraniť ich predtým, než by sa k ním vôbec eh, dostalo, teda by sa znížila chybovosť. Ďalší bod. Ako sa venovať korekciám? Akým spôsobom ich riešiť? korekcie nie sú spomenuté vo výročnej správe dvora auditorov a nie je uvedené, akým spôsobom treba rozvíjať na národnej úrovni korektívne činnosti. Tam by sme určite mali ísť cestou kompetentného ministra a pre každú z konkrétnych politik. Tam musíme posilniť vedomosti, informácie, a aby aj národní ministri lepšie využívali výročnú správu, pretože veľmi často táto výročná správa nie je známa ani na ministerskej úrovni. A preto je potrebné vedieť, ako korektívne opatrenia, aký majú dopad. Inak sa situácia zhorší, ak sa veci nebudú robiť korektne za využívaním všetkých informácií. Ďalší bod. Bolo by, boli potrebné e, viaceré paralelné audity. Európske národné audity sú potrebné a musia fungovať paralelne. To je dobrý spôsob, ako sledovať informácie o tom, ako sa spravujú a využívajú štrukturálne fondy a výdavky v celej Európe. A výsledok paralelných auditov by nám mohol poskytnúť kľúčové údaje o tom, ako sa štruktúrujú a spravujú programy. A malo by to byť jasná súčasť zdieľaného riadenia medzi národnými a Európskym parlamentom. A posledný bod. Európe je jasné, že potrebujeme byť oveľa pragmatickejší a praktickejší. Mali by sme lepšie aplikovať existujúce pravidlá. Čím menej bude byrokracie, tým je aj menšia administratívna zaťaž. Komisia už aj dnes po obede spomenula, že bude potrebné prejsť na audity založené na hodnotení rizik. Ak administratívne a kontrolné systémy budú fungovať dobre vo všetkých členských štátoch, tak by sme všetci mohli prejsť na eh, audity založené na hodnotení rizik a to by znížil administratívnu záťaž. Vo všeobecnosti vo Fínsku sa snažíme znížiť tú nepotrebnú byrokratickú záťaž a myslíme si, že aj v EÚ je potrebná oveľa väčšia iniciatíva v tomto smere. Záverom. Nové udalosti v EÚ a v riadení EÚ vplývajú aj na národné dohľadné orgány a na, aj na európskych auditorov. Ak chceme dosiahnuť výsledky v našej práci, je potrebné, aby správy a ich kľúčové závery boli účinne komunikované. Určite sa zhodneme na tom, čo sa hovorí v poznámke k, e, v kontexte tohto stretnutia, že parlamentný dohľad musí byť posilnený všetkými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. To by malo hlboký vplyv na lepšiu kontrolu všetkých systémov, ktoré sa zúčastňujú manažmentu či riadenia e, výdavkov európskeho rozpočtu. A rovnako eh, vo všeobecnosti je jasné, že členské štáty eh, čelia mnohým ekonomickým problémom a musia urobiť oveľa viacej, aby svoje národné ekonomické problémy vyriešili. Len takto sa vylepší konkurencie a budeme vytvárať pracovné miesta. A hoci to nie je priama rozpočtová záležitosť, malo by to o, značné dopady a prejavy aj na rozpočet a mali by sme o tom aj do budúcnosti diskutovať. Pani predsedníčka, je naozaj veľmi dôležité, aby národné parlamenty si uvedomili a boli informované o obsahu výročnej správy Dvora auditorov a musia existovať korektívne opatrenia vo všetkých členských štátoch na všetkých úrovniach riadenia a správy. Znovu by som vám rád poďakoval za to, že ste zorganizovali dnešný seminár a dúfam, že to je len prvý v sérii mnohých podobných do budúcich rokov. My ďakujeme vám a my sa skutočne pýtame, ako postupovať čo najlepšie, ako čo najlepšie zostať v kontakte. My sme sa zúčastnili k rokovaní s národnými parlamentami a tiež sme a nás to trochu rozčúle, pretože sú často my s výsledkom My, chceme, my sa snažíme o, o skutočný dialog európsky, Európska úroveň je často videná ako nepriateľ na národnej úrovni, na, na európskej úrovni, zase národná úroveň má často obraz nepriateľa, ale vy máte väčšie páky. A vaš, vaše stanovisko, váš názor na verejnosti je oveľa žiadnejší v týchto otázkach ako náš. My to musíme prekonať a preto je veľmi dôležité, aby sme ešte pochopenie, prečo to robíme. A to nie, preto aby sme uh, nech premosili čas až do koktejlu. My chceme pomôcť vám, my štátom, zlepšovať veci. A my by sme chceli zapojiť aj národnú úroveň. A my chápeme, že musíme posilniť informácie, aby sme lepšie pochopili, o čo tu ide. Ja som rada, že pani Kristenza Lotiska sa prihlásil slovo a aj ho dostane, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel uviesť pár pripomienok k tomu, čo povedal fínsky kolega. Ja s ním úplne súhlasím, že národné parlamenty zohrávajú dôležitú úlohu a možno je to dokument, veci, o ktorej sa nediskutuje dosť často, a to môže úplne narušiť využívanie štruktúrnych fondov. Napríklad v e, Lotisku máme úrad, ktorý e, preveruje využitie prostriedkov. Je to, máme tiež výbor v parlamente, ktorý skúma výdavky Mm, veľmi dôsledne sa preverujú podnohospodárske výdavky prístavných projektov, infraštruktúrnych projektoch a na hranici, ale mnohé stratilo význam kvôli situácii v Rusku. Možno viete, že bývalé posovietské štáty boli najväčšími obeťami. Máme tri prístavy a logistika bola orientovaná z východu na západ po udalostiach na Ukrajine je výmena tovarov klesla aj objem obchodov napríklad boli v Rige vykonané veľké investície do prístavu, aby sa logistika presunula, no a objem tovarov a objem z tých nákladov z bývalého Sovjetského zväzu veľmi veľké. Peniaze boli vynaložené. vytvorila sa nová infraštruktúra, napríklad tiež na hraniciach, nové skenery, pre tranzitné eh, zásielky, tranzitný tok všetko bolo eh, vytvorené, ale a ten tranzitný tok vôbec ani neexistuje. No a čo sa teraz sa eh, deje z európskych eh, danov? A sa pripomína, že bolo vynaložené, veľ, vynaložených veľmi veľa prostriedkov, ale politický a, prístup nebol vôbec, prínos nebol vôbec zohľadený. Takže skôr sme mali možnosť zlepšiť infraštruktúry, využili sme prostriedky, ale teraz sa to až mm, tak nepoužíva. Tá účelovosť nie je až taká vysoká. Ja súhlasím, že na, na úvod mm, účelovosťou má preveraná. No a ďalej administratíva je v náročnej situácii. My sme malým štátom a e, sme veľ, susedom veľkého hospodársky silného štátu a Európska komisia by to mala trochu zohľadniť. My sme viac stihnutí týmto problémom nevyužívania peniazy ako politickým. A z Bruselu to chápe trochu ťažšie. Napríklad aj sankcie, ktoré boli zavedené, tí sa netýkajú už tak veľa eh, Nemecka, ale v polnohospodárskej oblasti pobaltské štáty a Polsko vývoz v sektore mlieka veľmi klesol. My sme vybudovali veľa objektov z európskych prostriedkov, ale tieto funguje len v malom rozsahu a je to spôsobené týmito zmenami. A ja si tiež myslím, že Treba to zohľadniť aj pri zložení a rozpočtu. No a ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste poukázali na tento problém, pohľad, ktorý nepoznáme a vy správne poukazujete na svet, ktorý sa neustále mení, postavia sa továrne, a export potom sa zrúti. To sú všetko problémy, s ktorými aj my každodenne bojujeme. A sú veci, ktorým musíme, ktorým musíme počítať. Musím pomôcť. Dnes máme úplne iné problémy ako pred dvoma rokmi alebo piatimi rokmi alebo pred 13 rokmi, keď som prišla do kontroly rozpočtu, zaoberali sme sa úplne inými vecami. No a ehm, z dnešného pohľadu minulosť mi pri, prípada ako veľmi ako staré dobré časy. A preto je to veľmi dôležité. A otázka, ako sa uspôsobiť tomuto neustále meniacemu sa svetu, to je z, naše, z nášho pohľadu veľmi dôležité. Ohrazuje to efektivitu. Keď sa teraz pozrieme na tieto projekty, tak môžeme len trhať vlasy. Dúfam, že to bude eh, lepšie, že vzťahy sa normalizujú a že to nebude stať až tak veľa peňazí. Mizele, mal by som sa ešte rada spýtať, ako vidíte vy túto situáciu, pretože z nášho pohľadu členské štáty sa rozdielujú na tie, tých prispievateľov, alebo donorov a príjemcov. A nám by sa páčilo, aby ste nám o, o vlastnili, ako sa nám, ako môžeme všetky štáty presvedčiť o, o dôležitosti vynakladania prostriedkov. Existujú rozdiely, rozdiely. A ja myslím, že Európska únia pre každý členský štát musí byť rovnako dôležitá, pretože v EÚ nejde až tak veľa o peniaze, ako spoločnú silu. Takže mohla by som vás požiadať o stanovisko k tejto veci. Ďakujem pekne. To bola dobrá otázka. členských štátoch existujú problémy, pretože je potrebné posilniť víziu alebo význam EÚ v členských štátoch. Ako doceliť lepšiu spoluprácu? práve v tomto zdieľanom riadení. A aj rada nesie v tejto záležitosti svoju zodpovednosť. Ja si to často všímam. Keď napríklad ECOFIN rokuje s Európskym dvorom auditorov, tak si myslím, že rada by tejto záležitosti mala venovať viacej pozornosti a na ECOFINE by malo zaznieť a ministrom by sa malo povedať, no pozrite sa, Ako vyzerá správa Európskeho účtovného dvora? Ako ju používate na vašich zasadaniach? pretože každý členský štát je súčasťou tohto diela a je dôležité, aby sa posilnil obraz Európy na národnej úrovni, aby sa posilnilo to povedomie, že každý členský štát je zodpovedný za tú celoeurópsku úroveň. Kolega Lazaru mu povedal, že bol práve v rade a povedal, že tam musel v Ekofine čakať. Tak ako, ako sa zaujíma, um, zaujíma jednotlivé členské krajiny, pokiaľ ide o e, činnosť Európskeho dvora auditorov? Ja si myslím, že všetky súčasnené strany by mali mať záujem o činnosť Európskeho dvora auditorov, pokiaľ ide o výkonnosť, pokiaľ ide o to, čo treba urobiť, aby sa tá výkonnosť zlepšila. V prvom rade členské krajiny budú musieť vopred E, rozhodnúť, aké výsledky a aký dopad chcú dosiahnuť tým, že navrhujú projekty e, v rámci operačných, operatívnych programov. To je veľmi dôležité. Komisia by e, mala mať spoločné usmernenia pre všetky členské krajiny pokiaľ ide o akceptovanie operatívnych programov, mali by byť e, v súlade e, s politickými cieľmi, ktoré sú stanovené e, v stratégii. My sme totiž hovorili o tom, že tá zhoda medzi cieľmi stratégie 22 a partnerskými dohodami e, členských krajín. Členské krajiny, e, komisia budú musieť vopred určiť, aké budú ciele, pokiaľ ide o kofinancované projekty. Ďakujem pekne. To je naozaj hodina pravdy Martina, takže čo ešte musí ostať z toho celého a čo máme dať kolegom na srdce, prv ako dáme záverečné slovo kolegovi Celnerovi. Možno tá najdôležitejšia vec, ktorá by mala ostať ako akési posolstvo, je prísť na vypočutie. Je dôležité, aby ste boli otvorení. Nikto sa predsa nesta, nesnaží poučovať. Je dôležité hovoriť o problémoch otvorene. To mi naozaj minulý rok chýbalo. A Joachim má túto možnosť, teda prv ako bude koncipovať svoju e, správu. Tak prosím vás, nemeníme to, príďte vždy aj v budúcnosti a neobávajte sa, vidíte, že sme milí, príjemní, máme radi otvorené diskusie, tak sa nás nemusíte báť. Ďakujem pekne ale dokážeme aj e, uhryznúť. Kolega Celere je zodpovedný za správu za rok 2015. Takže to budú záverečné slova. Pripravili sme pre vás koktejl na druhom poschodí. Srdečne vás pozývam. vypiete s nami pohárik. Vy eh, viete, čo ste od nás dostali, to za to ste si už dávno zaplatili. Tak prosím, eh, prídite aj so svojimi spolupracovníkmi. Nuž a posolstvo z mojej strany. Eh, práve sme odsúhlasili to, že bude fungovať Európska prokuratúra. Isté, že protestujú mnohé členské krajiny. My sme sa snažili vypracovať jednu vec, ktorá bude lepšie chrániť rozpočet pred podvodmi. Nemohli sme sa spolahnúť na to, že dokonca justičné orgány sú aktívne skutočne, keď majú byť aktívne v prípade korupcie, prania špinavých peňazí. Na to potrebujeme Európsku prokuratúru bude sa starať o e, rozpočet. No už teraz sa obávame červených kariet zo strany národných parlamentov. Je to ich právo, ale musíte si uvedomiť, že je to problém schvaľovať finančné prostriedky krajinám, ktoré e, pochybujú e, o tom, že by bola dobrá tá funkcia európskeho prokurátora. My vás radi poinformujem o tomto význame. Je tu ochrana finančných záujmov na jednej strane a zásah na európskej úrovni. Ja by som vám vedela vymenovať veľmi veľa príkladov, pokiaľ ide o justičné orgány a ich činnosť v jednotlivých krajinách Takže je to dôvod pre finančného prokurátora. Uvedomme si, že to bude niečo spoločné, užitočné. A teraz kolega Celler, ďakujem vám všetkým sekretariátu, ďakujeme za vašu účasť a sekretariátu za zorganizovanie tohto nieľahkého stretnutia. Pán Celer, máte slovo, prosím. Ďakujem pekne, pani predsednička v, e, v Nemčine sa hovorí, každý začiatok je ťažký. že naozaj nebolo ľahké zorganizovať toto stretnutie vás ako predstaviteľov národných parlamentov, regionov a členov Európskeho parlamentu na zasadaní výboru na kontrolu rozpočtu, no ale zjavne sa e, ukazuje, že táto spolupráca potrebná je boli síce tu prítomní členovia kont, ale nie v takom počte, ako by som si bol želal. No chýba mi ešte, že kolegovia a kolegovne vo výboroch, ktorí sú zodpovední za tieto témy, ako je výbor REGI, výbor AGRI, stále požadujú, aby sme spolupracovali e, s národnými parlamentami, národnými inštitúciami, ich predstaviteľmi. Jednoducho cestu k nám nenašli. No ale to sa iste zlepší, ak e, zintenzívnime nátlak na efektívne používanie finančných prostriedkov v danom časovom rámci so zadanými cieľmi, ak teda budeme tento nátlak zvyšovať. Ukázalo sa celkom jasne, e, že pomoci nárokujú hlavne regióny, teraz pomoc Európskej únie, o čo sú zodpovednejšie, o to viac ako nástroje, ktoré ináč k dispozícii nie sú. No ale nie je to samozrejme, to nie sú žiadne vianočné darčeky, ktoré si nájdeme pod vianočným stromčekom. Treba ich pripraviť, spracovať a potom treba ukázať aj úspechy, prospech toho, aby regióny boli úspešné a aby sa podielali na dosiahnutie európskych cieľov. Počuli sme, že sú limitované rozpočtové prostriedky Európskej únie. Otázka Brexitu odznela, keď sa to naozaj stane skutočnosťou, že vypadne nás z najväčších e, poskytovať, teda krajín poskytovateľov, no tak tu bude zase otázka e, vynakladania finančných prostriedkov, priebežnej kontroly, otázka cieľov nástrojmi, ktoré sú k dispozícii. No a najdôležitejší je pritom rozpočet. No, na to budeme potrebovať vašu na toto všetko budeme potrebovať vašu podporu. Myslím si, že Ehm, našli kolegovia cestu do Bruselu, takže sme s činnosťou začali a pevne verím, že budeme pokračovať v tomto dialogu, sme dnes, ktorý sme dnes začali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tým končím naše e, zasadanie a prosím vás, príďte na koktejl na druhom poschodí.